Yes. Ladies and gentlemen. Kolegyne, kolegovia, môžeme pokračovať v schôdzi. S veľkým potešením by som rád privítal doktora Aliho Abdel Ala, ktorý je predsedom Dolnej snemovne Egyptského parlamentu. Je sprevádzaný významnou delegáciou, vrátane predsedu Výboru pre zahraničné veci Tarek Tarwan a taktiež veľvyslanec Kalikava Bakli ho sprevádzajú. Nech sa pán doktor um, Abdel Al, prichádzate vo veľmi um, aktuálnom čase Egypt je významným partnerom Európskej únie, podporujeme stabilitu vašej krajiny, taktiež vládu a všetky inštitúcie. Dozvedeli sme sa o tom, že novo vymenovaný predseda vlády, pán Mustafa Labuli um, odhalil svoj nový kabinet. Ten obsahuje 8 žien. Poprvýkrát tento nový kabinet bol vymenovaný do funkcie 14. júna. Ocenili by sme, keby ste nám priblížili váš pohľad na aktuálny politický vývoj v krajine. Čo sa týka bezpečnostnej situácie, 30. júna egyptská armáda oznámila, že 70 vojsk sa stiahne zo Sinaja v rámci prípravy stiahnutia terorizmu z tohto regiónu. Chceli by sme, aby ste sa láskavo vyjadrili aj k budúcnosti bezpečnostnej situácie v Egypte, v celom regióne, najmä v kontexte Líbie a Gázy. Pán doktor Abdel Al tiež eh, zastáva eh, rotujúce predsedníctvo eh, Únie pre Stredomorie do teda zastával túto funkciu do konca mája. Vieme, že ste sa včera stretli s predsedom parlamentu Tajanim. Zaujímalo by nás tiež, k akým záverom ste e, dospeli aj v tomto kontexte. E, chceli by sme privítať úzku spoluprácu EU-Egypt, odkedy boli prijaté spoločné priority partnerstva v júli 2017 na tejto úrovni. Cieľom je podpora spoločných záujmov, presadzovanie spoločných hodnôt, taktiež ľudských práv, aspektov hospodárstva, migrácie, bezpečnosti. Toto sú hlavné aspekty spolupráce. Chceli by sme tiež zvorazniť, že situácia v oblasti ľudských práv a čoraz menší priestor pre nezávislú spoločnosť mimo vládky v krajine sú dôvodom na obavy a tiež sa tomu venujú v našich bilaterálnych rokovaniach. Chceli by sme naďalej e, vyzvať k tomu, aby sa plne dodržovali základné slobody, ktoré sú zakotvené aj v ústave Egypta. Ešte raz vás srdečne vítame, vážený pán predseda Dolnej komory e, Egyptského parlamentu, máte slovo. Ďakujem pekne, pán McAllister, vážený pán predseda Výboru pre zahraničné veci v Európskom parlamente. You can speak in whichever language you wish. We, um, um, uh, uh, uh, we, we, we will have somebody to, to do the translation in English. Okay, then we'll go ahead. We'll go hmm? ahead. No, okay. <laughs> voilà, c'est toujours le problème. Voilà. Vždy je trochu uh, problém ujasniť si, aké jazykové pokrytie je na schôdze francúzština, angličtina. Chceli by sme teda uprednostniť jazyk, eh, ktorý bude ľahko zrozumiteľný, možno bude teda vhodnejšie hovoriť po francúzsky. francúzštiny do ostatných európskych jazykov. Najskôr by som sa rád poďakoval pánu McAllisterovi, predsedovi výboru pre zahraničné veci v Európskom parlamente za jeho pozvanie, ktoré si veľmi cením. Poprvýkrát predseda Európskeho parlamentu prišiel na návštevu eh, Európskeho parlamentu od roku 2004. Situácia v Egypte od 30. júna 2013 sa zásadne zmenila. Máme nové ústavné zriadenie, máme nového prezidenta, máme nový parlament. Náš parlament v Egypte pozostáva z 596 poslancov, pričom Nie, nie, oni sa len hlasia o slovo, nie je žiadny problém. Ja som si myslel, že sa hlásia, pretože je nejaký problém, že majú námietku. Máme 90 žien v parlamente taktiež je 39 koptov, 20 politických strán je zastúpených v parlamente. Väčšina v Európskom parlamente je e, zaručená spoluprácou viacerých politických strán a tiež nezávislých poslancov. V Egypte sme prijali mnoho zákonov, aby sme presadili modernizáciu krajine, taktiež zaistili e, sociálnu politiku, taktiež ekonomickú e, politiku. V priebehu troch rokov sme prijali viac ako 400 zákonov pričom ide aj o čiastočne veľmi významné zákony na posilnenie princípov rovnosti medzi egyptianmi a predovšetkým medzi eh, moslimami a koptami. Tiež sa to týka pravidel fungovania cirkvy predtým boli problémy so stavbou kopských eh, kostolov. Na základe tohto zákona kostoly aj mešity sa stávajú podľa tých istých pravidiel, teda kostol sa musí držať tých istých pravidel pri výstavbe, ako aj platia pre mešity. Je to zákon, ktorý posilňuje zásady rovnosti medzi egyptianmi. Ďalší, druhý zákon sa týka sociálneho zabezpečenia. V Egypte väčšina ľudí nemá prostriedky na to, aby sa mohli nechať ošetriť v nemocniciach alebo aby si vyžiadali dostatočné sociálne služby. Na základe tohto zákona každý jeden občan Egyptia, Egypta, tak ako je tomu aj tu v Európe, platí, odvádza odvody, aby mohol mať e, následne sociálne krytie. Ďalší zákon sa týka investícií v Egypte podľa tohto zákona investície sú poňaté ako slobodné, teda investor presúva prostriedky s cieľom podpory svojho projektu v Egypte a práva tieto transfery sú teda uvoľnené, je možné tieto prostriedky presúvať bez obmedzení. Tento zákon tiež berie do úvahy medzinárodné stanovy, ktoré sa týkajú ochrany investícií zo zahraničia. Snažíme sa vyhybať nacionalizácii, taktiež konfiškáciám, teda existujú rôzne záruky na zaistenie medzinárodných investícií v Egypte v súčasnosti. Ďalej, ďalší zákon sa týka slobody tlače. Podľa tohto zákona je prísne zakázané uväzniť alebo prenasledovať novinára iba na základe jeho vyjadreného názoru. Názora buď v televízii, v novinách, alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ak vyjadri svoj názor. Toto sú teda zákony, ktoré považujeme za kľúčové v Egypte. Ostatné zákony ako som už spomenul, sa týkajú všetkých oblastí hospodárstva, sociálnej sféry, politickej sféry. Situácia v Egypte, vy ju celkom iste veľmi dobre poznáte. Egypt čelí mnohým rôznym výzvam. Prvá výzva sa týka fenoménu terorizmu, Ďalšia výzva. Problém spojený s nelegálnou imigráciou. Tretí problém sa týka ekonomickej situácie v krajine. Čo sa týka terorizmu, táto otázka je úzko prepojená s e, nelegálnou migráciou. Egypt je krajina, kde terorizmus začal. Hovorili sme o tom aj tu s mojimi priateľmi tu v Európskom parlamente. Hovorili sme o tom aj s predsedom parlamentu, s predsedom výboru pre obranu a s ostatnými kolegami, s ktorými som sa stretol a s ktorými sme hovorili aj tu v Európskom parlamente. Aj im som povedal, že terorizmus v Egypte začal v roku 1981. Vtedy prezident Sadat bol zavraždený Zavraždili ho fanatici, v úvodzovkách moslimskí fanatici. A odvtedy sa terorizmus začal postupne šíriť. Stal sa z neho fenomén nie len regionálny, ale aj medzinárodný. Teda na to, aby sme e, sa mohli vysporiadať s terorizmom, vyžaduje si to medzinárodnú snahu, medzinárodné úsilie. Všetky krajiny teda musia spolupracovať v tomto procese v snahe nájsť riešenie na boj proti terorizmu. Spolupráca, ktorá sa týka prevodu peňazí, je potrebná. Prevody peňazí musia všetky krajiny mať pod kontrolou a predovšetkým, čo sa týka tiež e, činnosti občianskej spoločnosti, ja veľmi dobre viem, že peniaze na podporu občianskej spoločnosti sú veľmi dôležité, ale musíme byť opatrní, pretože musí sa tu vychádzať z, z zásad transparentnosti. Každý jednotlivec, každé jedné združenie očkodkej spoločnosti musí deklarovať, odkiaľ dostáva peniaze a tiež na čo tieto peniaze míňa. Pretože v Egypte, dajme tomu, máme problém, s tým, že existujú mimovládky, subjekty občianskej spoločnosti, ktoré vyberajú peniaze na uliciach pod zámienkou, e, že sa chystajú postaviť mešitu, školu, nemocnicu, ale v skutočnosti to tak nie je. V skutočnosti je to spôsob, ako zastrieť iný proces a tieto peniaze sa využívajú na iné ciele. A síce dotujú sa tým teroristické organizácie buď v Egypte alebo inde. Teda je potrebné, aby na medzinárodnej úrovni krajiny spolupracovali v rámci kontroly e, fungovania terorizmu a tiež, aby sledovali toky peňazí, ktoré sa tu pohybujú. Tiež všetky krajiny musia spolupracovať vo výmene informácií, údajov, spravodajských materiálov doposiaľ. Je to také, že sú krajiny, ktoré nie sú ochotné sprístupňovať svoje spravodajské materiály, ktoré sa týkajú údajných teroristických operácií alebo ktoré sa týkajú jednotlivcov zapojených do teroristických činností v ich krajine pôvodu. Či už ide o krajiny v Európe, v Amerike alebo aj na Blízkom východe, všetky krajiny musia spolupracovať aj čo sa týka slobody tlače, ale zároveň aj opačne to platí. Sú isté televízne stanice alebo aj tlačoviny, ktoré otvorene podnecujú k podpore terorizmu. Sú televízne stanice, ktoré vysielajú dokonca aj z Európy svoje programy a podnecujú k terorizmu. Egypt má obrovskú zodpovednosť v tejto oblasti. Ah, euh, Požiadali ma, aby som to zostručnil. Mais je suis obligé parce que la situation concernée le terrorisme Otázky terorizmu a nelegálnej migrácie sú veľmi dôležité, preto to musím rozviesť aj do podrobnejšia. Je to teda prvý problém, ktorý sa týka terorizmu. Ďalší problém sa týka nelegálnej migrácie. Egypt vynaklada obrovské úsilie na to, aby mal pod kontrolou nelegálnu migráciu. Od septembra 2007 nie je pripustený eh, žiadne, žiadne plavidlo, žiadny eh, migrant z Egypta neopustilo územie, aby sa dostal do Európy. Cudzinci sa toho dopúšťajú, ale egyptskí štáty príslušníci nie čo sa týka teda prevodu a prevážania migrantov buď z Egypta alebo z Líbie smerom do Európy. Egypt vykonáva kontroly, vykonáva obrovské úsilie v snahe mať to pod kontrolou. Stabilita Egypta úzko súvisí s stabilitou Európy. Ak sme teda schopní e, zaručiť stabilitu Egypta. Priamo tým zaručíme aj stabilitu Európy. Teda chceme požiadať našich európskych priateľov, najmä tu v Európskom parlamente, aby nám pomohli vyvinúť a rozvinúť e, egyptskú spoločnosť, aby sa e, šírile mier v Egypte aj v celom regióne celom regióne Blízkeho východu. Tento región je poznačený mnohými konfliktami. Je to ťažko skúšaný región, je tam množstvo problémov, konflikt v Líbii, v Sýrii, v Jemene, v Iraku, v Sudáne, v Somálsku a tak ďalej. A vzhľadom na tieto konflikty v Egypte je takmer 10 miliónov imigrantov. 10 miliónov ich žije v Egypte a medzi nimi je 700 tisíc zo Sýrie. Takáto je situácia stručnosti v Egypte. Ja sa snažím priblížiť eh, vo všeobecnosti situáciu v Egypte. Chcel by som pri tejto príležitosti tiež využiť možnosti diskutovať s vami, viesť s vami dialog a dopracovať sa k spoločným záverom, pretože existujú viaceré oblasti spolupráce medzi Egyptom a EÚ, čo by bolo v záujme oboch strán. teda táto spolupráca môže prebiehať buď tu alebo na Blízkom východe a to sa týka aj Gazy, Egypt. Teda, pardon, týka sa to aj plynu. Egypt bude kľúčový a je, v sektore plynu je potrebné vy, využiť tento progres na prehlbovanie spolupráce. My sa spoliehame na spoluprácu s našimi európskymi priateľmi v Egypte. Sú rôzne problémy aj ktoré sa týkajú mimovládok, slobody tlače či iných sektorov. Je potrebné o tom hovoriť otvorene. Snažíme sa eh, posilňovať to, čo nás spája snažíme sa tiež hľadať riešenia aj na všetky ostatné problémy. Ja som ochotný si vás vypočiť, vypočuť a otvorene s vami diskutovať a pokúsim sa odpovedať na vaše otázky alebo zareagujem na vaše obavy, ktoré sa týkajú možno situácie v Egypte. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj všetkým za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za váš úvodný prejav. Mám tu žiadosť o slovo od 8 kolegov. Pani Lochbiller je číslo 9. Vzhľadom na to, že by som chcel všetkým dať slovo, ale máme málo času, prosím, obmedzte svoje príspevky na jednu minútu a potom to kole otázok a odmôžeme môžeme odložiť e, ministra zahraničných vecí Kataru o 10 e, minút. Pán Preda. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán predseda Dolnej snemovne. Máme vynikajúcu príležitosť vymeniť si s vami názory. Teší ma to, lebo máme mnohé spoločné výzvy, ako je migrácia, terorizmus a e, my v našej skupine EPP vždy považujeme, sme a považovali Egypt za dôležitého partnera, ktorý pre nás predstavuje prioritu. Preto sme podporili snahy o demokratickú tranzíciu, ale zároveň sme zdôrazňovali potrebu zlepšovať situáciu v oblasti ľudských práv v tejto krajine. Preto, by eh, som, preto som ocenil e, vaše vystúpenie. Čo si myslíte v tejto súvislosti o návšteve podvýboru pre ľudské práva Európskeho parlamentu v Egypte, aby, ste, aby mohli priamo s vami diskutovať o situácii? Pán predseda, čo obvykle urobíme, je, že zoberieme viacej otázok naraz a potom na ne odpoviete naraz. Za SAD, pán Sole. Oh, oh I will take right. floor for the Greens. If sorry, I'm Mr. President. okay. You're on the wrong list, sorry. Spravedlňujem sa, asi ste na zlom zozname. Pán Hán. Thank you, Chair. Um... Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, vážený pán predseda. Hovorili ste o Blízkom e, východe a mnohých krajinách e, a spomínali ste e, Gázu iba jedným slovom. Čo môže Egyptu robiť v kríze na Blízkom východe a akú úlohu môže hrať. A nespomenuli ste situáciu medzi Gazou a Izraelom a situáciu v tejto oblasti. Hovorili ste o mnohých zákonoch, ktorí ste schválili, ale videli sme aj masové zatýkanie eh, protestujúcich pána Arkávyho napríklad. E, títo sú stále e, zadržiavaní a ja ako európsky občan e, vnímam aj situáciu talianskej ženy, ktorá bola zavraždená v Egypte a situácia talianského občana Giulia Reggianiho. Aká je situácia v tejto oblasti? Kolegovia, ja už som uzatvoril zoznam rečníkov za EKR, pán Bašiar. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A vítajte, pán predseda, pán Abdullah Said Ahmed na našej e, na našom stretnutí. Zaujíma nás e, vývoj v Egypte a chcel by som sa e, práve o otázku turistickej policie alebo policie cestovného ruchu, ktorá pretože nás zaujíma bezpečnostná situácia a samozrejme aj aký je systém podávania šťažností. A takisto ste hovorili o e, slobode e, médií ako nových pilierov, e, tak v ústave, ako aj zákona. E, Zastanovuje sa to a vzťahuje sa to napríklad aj na zahraničných novinárov, ako napríklad na Al Jazeera. My sme presvedčení o slobode prejavu a médií v EÚ a myslíme si, že to je základným pilierom demokracie. Takže chcel by som vedieť, e, ak je váš spor s Katarom a ako chcete e, vyriešiť spor s Katarom a inými arabskými krajinami. Ospravedlňujem sa, pán Austrevičius, musím byť prísny. E, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vítame vás v Európskom parlamente a z frakcie ALDE a chceli by sme vyjadriť naše obavy z útokov na občianskú spoločnosť, ktorá eskalovali v posledných e, dňoch. Sa chceme hovoriť aj o individuálnych prípadoch, ako napríklad blogeroch a nezávislých e, aktivistoch v ľudskoprávnej oblasti, ako je napríklad Amal Fati, e, ktorý odvysielal video so sexuálnymi obťažovaním a potom bola zatknutá táto aktivistka. Chceli by sme oceniť, že pán Hasan bol prepustený na kauciu. Ale dovolte mi pripomenúť pán predseda, boli by ste takí láskaví a hovorili o tom, akým spôsobom chcete uzatvoriť eh, prípady o zahraničnom financovaní občianskej spoločnosti, ako chcete opraviť zákon eh, o protestovaní. Pán Zole, ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán predseda egyptského parlamentu a dolnej snemovne. Chcel by som spomenúť pán práve e, príbeh pani Hasan, ktorá je ľudskoprávnou aktivistkou e, včera bola obvinená sudcom a pritom je jedna e, z hlavných obhajkyň ľudských práv v Egypte e, a je hlavnou postavou v prípade tzv. prípadu 173. E, a, je obvinená z toho, že sa zasadzovala o prepustenie aktivístk, aktivist, aktivistiek Ehm, váš parlament takisto vyjadril obavy o jej prípad. Keby ste mohli odpovedať na toto. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Burgecio. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ehm, pán predseda Dolnej snemovne Egyptského parlamentu, vítajte. Ehm, hm. Bolo zaujímavé vypočuť si, ako ste načetli e, postoj vašej krajiny k zásadným témam, ktoré sú dôležité aj pre e, bezpečnosť Európy, a to je e, migrácia a terorizmus. Je veľmi dobré, že egyptský predstaviteľ, africký predstaviteľ hovorí v takých jasných vetách a takých jasných vyhláseniach. Chcel by som povedať, že plán, Marsalov plán je veľmi e, dôležitý, ktorý naznačil aj predseda Tajány. Ale samozrejme ešte nemôžeme hovoriť o konkrétnych formách e, pomoci, pretože vaša krajina si zasluhuje pomoc, predovšetkým z, podpory, z pohľadu podpory cestovného ruchu, pretože dnes práve e, je veľmi dôležitá práve spolupráca v tejto oblasti. Pán Šoprád Ďakujem, pán predseda, za tieto veľmi jasné vysvetlenia týkajúce sa e, situácie v oblasti občianskej spoločnosti, ako aj e, e, hospodárskych slobod. To je veľmi dôležité z hľadiska bezpečnosti v Egypte, kde hrozia e, extremistické útoky. Chcel by som vás sa spýtať, aký je váš názor E, aká je vaša analýza e, predstavy e, nejakej e, vlády e, zriadenej alebo nejakého systému zriadeného na severnom pobreží, e, ktorý by pomohol čeliť migračnej vlne. Potrebujeme na to pomoc egyptských orgánov a boli by sme radi, keby Egypt bol pevným partnerom pri rozvíjaní tejto myšlienky. Ďakujem veľmi pekne teraz pán Epitideos. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán predseda, chcel by som vás privítať tu na pôde parlamentu. Moja prvá otázka sa týka situácie egyptsko-tureckých vzťahov. No a moja druhá otázka je, či Egypt by chcel e, znovu vytvoriť bilaterálnu e, zónu na stabilizáciu situácií na Blízkom východe e, vrátane stredomorskej oblasti. Ďakujem veľmi pekne, pani Aliu Mari. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Vítam vás, pán predseda. Ďakujem vám za to, že ste hovorili po francúzsky. Egypt je veľká krajina, ktorá je nevyhnutná pre stabilitu a bezpečnosť regiónu. Mám tri otázky. Prvá otázka. Aké e, miesto zohrávajú egyptské orgány a egyptský parlament pri riešení jednotlivých miestnych kríz, o ktorých ste hovorili, vrátane krízy medzi krajinami Perského zálivu? Po druhé, pokiaľ ide o boj proti terorizmu, vy ste hovorili o niektorých aktivitách, vrátanie výmeny informácií a e, samozrejme činnosť e, egyptských spravodajských zložiek je dobre známa, ale pre Európu je veľmi dôležitá deradikalizácia extremistických e, živlov. Máte tu nejaké informácie? Po tretie, e, pokiaľ ide o stabilizáciu, stabilitu, je potrebné zabezpečiť aj e, rovnováhu medzi jednotlivými krajinami, respektíve zložkami spoločnosťami. Neviem, či vláda v ústave mieni zakotviť aj rovnosť kopského obyvateľstva. A teraz pani Lochbiller. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, takisto mám otázku eh, ohľadom pána Reginiho pretože od návštevy talianského parlamentu v roku 2016 e, je práve egyptský parlament e, aktívny v tejto oblasti a domáhania sa spravedlivosti. E, čo môžete urobiť do konca vašeho volebného obdobia v tomto prípade? A spomenuli sa aj ďalšie ľudskoprávne záležitosti. Bolo by veľmi užitočné, ak by sme boli prizvaní z podvýboru pre ľudské práva do Egypta a do Káhyry ako takej. A potom tu máme prípady, ktoré kedy uh, matka Julia Reginiho išla uh, a sa vyhlasila hladovku, ale máme tu aj ďalšie zatýkania ľudskoprávnych aktivistov, aktivistov a blogerov, a sú obviňovaní nie z porušovania nejakých e, zákonov, ale z toho, že sú teroristi. Pán predseda, 11 e, kolegovia vám položili otázku. E, to dokumentuje aj veľkú váhu, ktorú prikladáme egyptskej politiky. Prosím, máte 10 minút a potom už očakávame katarského ministra zahraničných vecí. Nech sa páči, máte slova. Ďakujem, pán predseda. Dostal som viacero otázok a e, cením si e, tieto e, rôznorodé otázky, ale všetky z nich sú dôležité. Úprimne hovoriac, všetky sú dôležité a ale e, ja by som chcela odpovedať na všetky tie otázky, e, vrátanie otázky týkajúce sa návštevy podvýboru pre ľudské práva Európskeho parlamentu v Egypte. Odzneli aj otázky týkajúce sa oblasti ľudských práv všeobecne v Egypte Zasneli aj otázky týkajúce sa bezpečnosti eh, oblasti Stredomoria, všeobecne otázky bezpečnosti v Egypte, slobody tlače, problému obhajcov ľudských práv v Egypte. problém, alebo lepšie povedané kríza na Blízkom východe, predovšetkým v pásme Gazy. Problém Sýrie to je ďalšia otázka. Potom tam je otázka turizmu v Egypte ako aj ďalšie otázky súvisiace s pomocou európskych krajín pre Egypt. A pokiaľ ide o túto otázku, chcel by som sa poďakovať talianskému kolegovi, ktorý navrhuje Marshallov plán pre Egypt počítame s vami, aby sa tento Marshallov plán skutočne zaviedol pre Egypt? Chcel by som teda začať prvou otázkou týkajúcou sa návštevy podvýboru pre ľudské práva v Egypte. mám ako predseda Európskeho parlamentu to potešenie e, prijať e, a budem rád, keď budem môcť prijať návštevu tohto e, výboru. Ja som už povedal, že sme veľmi otvorení, nemáme čo skrývať. A pokiaľ by boli nejaké problémy v oblasti ľudských práv, E, naši priatelia v podvýbore pre ľudské práva budú vítaní v Egypte a môžu si vyberať čas, kedy budú e, chcieť Egypt navštíviť. Tá druhá otázka, ktorá sa týkala e, ktorá sa týkala E, spolupráce e, medzi Egyptom a Talianskom. Táto je veľmi úzka e, hlavne pokiaľ ide o oblasť spoluprácu medzi egyptským generálnym prokurátorom a jeho talianským protiažkom. Egypt je, pokiaľ ide o tú o ten problém, o ktorom ste hovorili, tak e, naše prokuratúry úzko spolupracujú a sme pripravení poskytnúť talianským orgánom všetky informácie preto, aby sa táto záležitosť vyriešila problém e, zákonov týkajúcich sa tlače. E, zákon o tlači sa vzťahuje na celú tlač, na všetky médiá, to znamená egyptské ako aj medzinárodné. To znamená, že e, neuplatňujeme trest e, odňatia slobody za e, činy, ktoré, alebo za aktivitu tlače buď e, printovej alebo iných médií. A pokiaľ ide o problém pasma Gazi, Egypt sa pokusil e, e, hovoriť s palestinskými stranami, buď e, s Hamasom alebo ďalšími e, stranami z Palestíny a chceli a všetky pozval do Egyptu, do Egypta v snahe dosiahnuť e, nejakú dohodu. Žiaľ, vstúpili tam aj ďalšie zahraničné strany, ktoré sa snažili nejakým spôsobom uh, E, túto zmluvu hatiť a zabraniť jej prijatiu. E, ale Egypt e, sa ujíma svoje zodpovednosti za Palestínu, respektíve za palestínčanov, ktorí bývajú ktorí žijú v pásme Gazy. Poslali sme tam e, veľa pomoci, buď potravinovej alebo e, zdravotnej, pokiaľ ide o obyvateľstvo Gazy. ďalšie konflikty v regióne, či už to je v Sýrii alebo v Jemene, tu sa Egypt snaží všetkými prostriedkami dosiahnuť také e, zaobchádzanie, ktoré je mierové, aby sa dosiahlo mierové riešenie týchto konfliktov. K otázke obhajcov ľudských práv v Egypte. Napríklad, keď v Egypte niekto spácha trestný čin, je postavený pred súd. E, tá e, naše trestné právo má tri stupne. Nie je možné dospieť k odsúdeniu, právoplatnému odsúdeniu skôr, než bude dosiahnutý tento tretí stupeň. Najprv je to dočasné zadržanie, zaistenie podľa situácie, ktoré môže trvať maximálne 3 mesiace. Potom sa prechádza po tejto lehote, teda treba zadržanú osobu postaviť pred súd. To znamená, že pokiaľ e, sú obhajcovia ľudských práv v súčasnosti zatknutí, ide len o dočasné zaistenie a nikdy nemôže trvať dlhšie než 3 mesiace. Nemožno teda hovoriť o zadržiavaní alebo beznení obhajcov ľudských práv. A dúfam, že počas navštevy pod výboru pre ľudské práva sa budeme môcť vrátiť k tejto otázke. Dúfam, že pod výbor e, v súčinnosti s výborom pre zahraničné záležitosti zorganizujú návštevu Egypta a budú v Egypte vždy vítaní v tom čase, ktorý si sami zvolia. My sme skutočne otvorení vzájomným diskusiám a chcel by som sa týmto poďakovať vám aj pánovi predsedovi za to, že som mal možnosť e, pred vami vystúpiť a rozprávať sa s vami. Ďakujeme veľmi pekne za vaše vystúpenie a Ďakujeme za zodpovedanie mnohých našich otázok bolo veľmi jasné, že podvýbor pre ľudské práva je vítaný v Egypte. Dovolte mi povedať e, v mene našeho výboru a delegácie poďakovať vám a želáme Egyptu všetko dobré. Potrebujeme silný a stabilný Egypt v tomto regióne a dúfame, že vaša krajina bude aj naďalej pre nás kľúčovým e, partnerom a to aj na úrovni parlamentnej spolupráce. Takže všetko dobré a šťastnú cestu domov.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 Dámy a páni, vážení kolegovia, kolegyne, teraz budeme pokračovať v našom stretnutí bodom 18. Sme veľmi radi, že môžeme privítať dnes na zasadnutí výboru eh, podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí katarského štátu šajcha Muhammada bin Abdul Rahmány bin Jasi al eh, ktorý prichádza so suitou eh, niekoľkých úradníkov spolu e, so svojimi kolegami, ktorí sú už známymi v tomto parlamente. E, katarský štát e, má veľmi dobrý vzťah s Európskym parlamentom, ktorý má veľmi dobrý, dobré vzťahy so štátmi Perského zálivu a v marci 2018 sme podpísali dohodu o spolupráci. To bude poslúži na zlepšenie politického dialogu a prehlbenie spolupráci v jednotlivých odvetviach. My ako Európsky parlament plne podporujeme eh, snahy Kataru o diverzifikáciu a transformačnú agendu eh, Kataru eh, s víziou do roku 2030. Ako viete, vaša excelencia Európsky parlament prijal eh, neutrálnu pozíciu eh, v prebiehajúcej kríze eh, v Perskom zálive. Podporujeme kuvajskú snahu o mediáciu vzhľadom na to, že považujeme, že regionálna spolupráca je základom no, ukrudnenia situácie. Sledovali sme zhoršenie situácie za ostatné týždne. Myslíme si, že práve dialog je dôležitý na upokojenie situácie. Dúfame, že GCC vyjde z tohto konfliktu posilnená a vyslali sme aj delegáciu z výboru AFED, ktorý, ktorý, ktorá navštívila RIA pred niekoľkými mesiacmi. Pozvali sme vás, vaša excelencia, pretože by sme chceli, aby ste nás informovali o eh, pohľade katarského štátu na krízu v Perskom zálive a, a ako nahliadate e, na americké snahy zorganizovať stretnutie predstaviteľov e, štátov zálivu v Camp Davide. Takže vítajte, Vaša excelencia, a nech sa páči, máte slovo. Thank you, excellency. Ďakujem. E, chcel by som sa poďakovať všetkým členom Európskeho parlamentu za to, že som dostal príležitosť eh, prehovoriť prvom rade by som chcel poskytnúť informácie týkajúce sa Kataru a katarskej zahraničnej politiky, ako aj vnútroštátnej politiky a toho, ako vnímame e, situáciu v tomto turbulentnom regióne, ktorý prechádza v posledných rokoch e, veľkými výkyvmi. Poprvé, sociálny a ekonomický rozvoj je jadrom programu štátu Katar a to nie len v oblasti domácej politiky, ale aj v rámci našej zahraničnej politiky. My sme v poslednom 20-ročnom období urobili veľké investície na podporu týchto hodnot v Blízkom východ, na Blízkom východe prvom rade e, investovali sme do rozvoja ľudských zdrojov, ľudského kapitálu. Katar investoval veľké zdroje do vzdelávania a v súčasnosti máme vynikajúce univerzity e, a zahraničné školy, ktoré majú e, akademickú slobodu, slobodu prejavu, čo je v našom regióne pomerne jedinečné. Okrem toho, v oblasti ľudských práv Katar v posledných rokoch zaznamenal veľký pokrok pri príjmaní zákonov a predpisov na ochranu ľudských práv, na ochranu práv pracujúcich, ako aj e, na riešenie všetkých otázok, e, týkajúcich sa medzinárodnej komunity, medzinárodného spoločenstva, ako aj e, posilňovania postavenia žien, ktorej patrí k prioritám domácej politiky. Máme najvyšší podiel zamestnaných žien v krajinách Perského zálivu a podiel žien, ktoré navštevujú vysoké školy, je takisto veľmi vysoký. Katar považuje svoju agendu rozvoja ľudských práv za e, základ e, svojej politiky. V posledných 20 rokoch sme urobili veľké investície v Katare na vytvorenie e, platformy pre medzináboženský dialog. A ďalej kladieme veľký dôraz na, roz, na ekonomický rozvoj našej krajiny, pretože veríme, že znamená prosperitu pre všetkých našich občanov. Monitorujeme pokrok, ktorý štát Katar dosiahol v posledných dvoch desaťročiach, e, pretože e, za toto obdobie sa Katar stal jedným z najväčších dodávateľov pre energetický trh na e, svete. 30 energie dodáva Katar a preto sme zaujali postavenie kľúčového partnera pre mnohé krajiny v vrátanie európskych a azijských krajín. Európa ako región je našim druhým trom hneď po Ázii, e, kde to je predovšetkým Japonsko a Korea, kde dodávame energiu, dodávame ju aj do Spojeného kráľovstva, Poľska a do ďalších európskych krajín. Katar v posledných dvoch desaťročiach e, dokázal, že je spolahlivým partnerom v oblasti energetiky. Okrem toho, e, pokiaľ ide o veľkosť našej ekonomiky, keď sa pozrieme na rok 1998, e, vtedy sme mali HDP vo výške 10 miliard dolárov, v súčasnosti to je 150 miliard e, dolárov. Takže je to výsledok veľkého úsilia, ktoré vláda aj ľud Kataru vkladajú do rozvoja prosperity nielen v našej krajine, ale aj v celom regióne. EÚ je našim druhým najväčším dovozným trhom, kam smeruje 30 nášho vývozu. A, respektíve 30 aj dovoz z krajín EÚ je dôležitý. Okrem toho, Katar vynaložil veľké investície v posledných dvoch desaťročiach do uh, E, zlepšovania slobody e, médií, slobody tlače a prístupu slobodných médií. Je pravda, že v našom regióne slobodné regióny nemajú takú úroveň ako na západe, ale Katar je krajinou nášho regiónu, ktorá zabezpečuje platformu pre slobodu tlače. A e, pokiaľ ide o štandard e, slobodných médií, e, pred 20 rokmi sme ešte nemali žiadne spravodajské alebo informačné platformy pre arabsky hovoriace obyvateľstvo s výnimkou oficiálnej platformy, ktorú predstavovala vláda. Katar odtedy podporil a Eh, financoval založenie Al Jazeera, Al Jazeera ktorá je eh, eh, spravodajská kým médiom vysielajúcim nielen v arabčine, ale aj v angličtine a ďalších jazykoch. My e, medzi svoje hodnoty zaraďujeme konštruktívny dialog, ktorý považujeme za jediný možný spôsob presadzovania teda našej vzájomnej, nášho spolužitia. Katar vytvára platformy pre rôzne e, ďalšie možnosti e, snahy a, a snahy o vyriešenie konfliktov prostredníctvom bohatstvom dialogu a interakcií. Takisto sme vynaložili veľké investície do e, rozvoja správneho riadenia spoločnosti a príslušných e, inštitúcií. E, považujeme transparentnosť a boj proti korupcii za najdôležitejšie prvky úspešnosti každého štátu a Katar dokázal, že je lídrom tejto oblasti v našom regióne e, Takisto, e, pokiaľ ide o budovanie dôvery a politického rozhodovania, ako aj efektívnosť legislatívneho systému, zaujímame popredné miesta. Tieto hodnoty a princípy predstavujú základ nášho regiónu. Katar ich plne zdieľa sú to hodnoty, ktoré my presadzujeme a e, praktizujeme. Čiže my ich nielen hlásame, ale ich praktizujeme a preto sme za to, aby aj ostatné krajiny regiónu si osvojili tieto hodnoty ktoré sa my snažíme podporovať prostredníctvom poskytovania pomoci iným bratským krajinám na Blízkom východe ak e, máme uviezť nejaký príklad mediácie, e, Katar bol sprostredkovateľom alebo podporovateľom desiatich mierových dohôd s, s Libanonom, Sudanom a palestinčami. Okrem toho sme veľké investície urobili do vytvorenia rovnakých príležitosti pre našich školákov. My sme teraz e, osavili výročie programu sponzorovaného predovšetkým e, katarským štátom, ale aj partnermi z e, regiónu, ako aj z Európy. Európy. My sme teraz oslavili eh, počet 10 miliónov školákov eh, zúčastňujúcich sa na vzdelávaní. Okrem toho sme eh, vytvorili príležitosti pre lepšie postavenie arabskej mládeže, vzdelávanie a vytvorili sme pracovné príležitosti pre takto vytvorili sme možnosti vzdelávania pre stovky tisícov e, mladých ľudí. E, okrem toho veríme, že vytvorenie lepších životných podmienok pre e, ľudí je jediným spôsobom na posilňovanie budúcej stability v našom regióne. Podporujeme programy rekonštrukcie v Libanone aj inde a vidíme už aj výsledky. V Sudane e, vnútorne presídlené obyvateľia sa opätovne vracajú do svojich domovov, kde sú pre nich vytvorené školy, možnosti bývania, zdravotnícke strediska ako súčasť regionálnej vízie Kataru. Ako vy ako členovia výboru pre zahraničné veci si určite uvedomujete, že v poslednom roku sa situácia na Blízkom východe zhoršila. E, predovšetkým pokiaľ ide o Jemen, Somálsko, Líbiu, Sýriu, kde došlo k narastu nadnárodného cezhraničného terorizmu a radikalizmu. A napokon je to kríza e, krajín zaskupených e, v Rade pre e, Perský záliv. Vidíme tu prepojenosť medzi krízou na Blízkom východe a ďalšími e, a vývojom v inde. Nie je to izolovaný fenomén a myslíme si, že pokiaľ ide o Blízky východ, je potrebné vytvoriť kultúru regionálnej bezpečnosti. Žiaľ, E, pokiaľ ide o e, riešenie spoločných víziev a hrozieb, tak e, hrozia tu rôzne deštrukčné sily a nerešpektovanie medzinárodného práva my e, vnímame, že existujú tieto protiproduktívne opatrenia, ktoré e, ohrozujú e, bezpečnosť a vytvárajú nové príležitosti pre radikalizmus a terorizmus pokiaľ ide o tieto protiproduktívne a nezodpovedné prejavy, e, moja krajina sa snaží určitými politikami takéto správanie zablokovať. Ale naši susedia e, z jedného dňa na druhý vnímajú tie zmeny, ktoré prijal Katar ako hrozbu a snažia sa e, vnímať všetkých, ktorí e, sú v opozícii proti vláde ako teroristov, ale my sme pripravení prijať konštruktívnu kritiku a ďalej rozvíjať našu krajinu, ale e, vidíme, že eh, odpovedou na túto situáciu nie je blokáda, je to iba dialog a eh, rozum. My, eh, sme vyzýv, my vyzývame, aby sa táto kríza riešila a našim susedom vysvetľujeme naše stanoviska a chceme, aby aj nám oni povedali, prečo existuje táto blokáda. Eh, pokiaľ ide o eh, radu pre mm, persky, krajiny Perského zálivu, eh, sme žiaľ svetkami ďalšej eskalácie, eskalácie zo strany väčšiny našich susedov. Ignorujú výzvy medzinárodného spoločenstva, aby sa angažovali v dialogu a pokračujú ich e, kontraproduktívne opatrenia proti ostatným, ale samozrejme nielen proti nám, ale aj proti ostatným krajinám v tomto regióne. Vnímame to tak, že náš región si nemôže dovoliť ďalšiu krízu. Myslím si, že máme už toho naloženého celkom dosť. A ten negatívny dopad, ktorý ktorému čelíme, ovplyvňuje nielen nás, ale celý Blízky východ. A myslíme si, že by tu ehm, mala byť bezpečnostná angažovanosť na to, aby sme mohli výjsť z tejto krízy. Potrebujeme teda jednotlivých hráčov, aby si sadli za jeden stôl a stanovili si spoločné bezpečnostné princípy pre tento región. Myslím si, že Európska únia by v tomto mala zohrávať kritickú úlohu, pretože ak sa niečo zlé stane v našom regióne, tak to e, budeme mať dopad aj na európske krajiny či už sa to týka prítoku pri a prílevu e, migrantov z tohto regiónu, e, rozšírenie medzinárodného eh, terorizmu, ktorý prekračuje hranice. Eh, preto eh, vítame iniciatívu európskych krajín, ktoré majú posilniť regionálny bezpečnostný dialog a za ktorý sa zasadzuje aj samotný Katar. Ďakujeme pekne. Ďakujeme, Vaša excelencia. E, máme teraz e, priestor na krátku diskusiu. Výmenu názorov mám zatiaľ prihlásených 5 e, kolegov, ktorí by sa chceli vezlovať Sala Franka Panceri, Bašir Lohbiller, Carver. Zabudol som na niekoho? Vynechal som niekoho? Ak nie, takže dáme slovo týmto piatim, ale ešte predtým dostane slovo predsednička delegácie, pani Alomari. Ďakujem pekne, vážený pán minister. Ehm, vážení ehm, hostia, srdečne vás vítam aj ja v mene nášho výboru. I, I can speak English, but I, I think it's better to speak French for you <laughs> and for me too. uh, <laughs> oui, monsieur le ministre. Vážený pán minister, vaša excelencia, srdečne vás vítam v našom výbore. Mám málo času, eh, pán predseda na nás tlačí. Chcela by som vám položiť tri otázky. Katar zohráva ekonomicky významnú úlohu, ale aj politicky tiež v tomto regióne, ktorý je strategický, jednak čo sa týka rastu, ale aj čo sa týka stability, nielen regiónu, alebo len Európy, ale aj celosvetovo. Na základe toho by som sa chcela v kontexte hospodárstva opýtať, v ktorých eh, sektoroch podľa vás je prioritné diverzifikovať eh, ekonomicky na úrovni vašej vlády, teda ekonomická diverzifikácia v Katare samotnom, ale zároveň aj táto hospodárska diverzifikácia v ekonomike mimo Kataru, čo sa týka investícií, ktoré vykonávate, v akých oblastiach sa teda podľa vás by sa to malo orientovať a v akých zemepisných zónach. Ďalej druhá otázka. E, tá sa tiež týka politického strategického hľadiska. Ide o boj proti terorizmu. Je to fenomén, ktorý sa na všetkých týka. Mohli by ste nám povedať na základe niektorých konkrétnych príkladov, akú úlohu a aké prostriedky e, Katar vkladá do boja proti terorizmu? Či už ide o, o kontrolu finančných tokov až k, k krokom k deradikalizácii. Viem, že už sa vyvie úsilie v tomto smere niekoľko rokov ďalej po tretie. Kríza, ktorú ste spomenuli na úrovni Rady pre krajiny Perského zálivu, Mohli by ste nám povedať, ako vnímate vývoj, ďalší vývoj v najbližších mesiacoch? Niekedy máme dojem, že veci sa trochu hýbu, inokedy máme dojem, že sa to môže preťahovať e, celé roky. Prebehlo stretnutie v Kuvajte tejto rady, ale bolo to skôr také technické stretnutie. Myslíte si, že by sa mohli nadviazať politické kontakty v najbližších mesiacoch alebo rokoch? A ešte posledná otázka. Hovorili ste o hodnotách, ktorých sa Katar drží. Mohli by ste spomenúť dve otázky, ktorými sa zaoberáme. Jednak otázka náboženskej tolerancie a tiež presadzovanie tejto náboženskej tolerancie. Viem, že Katar už prijali ste iniciatívy tejto oblasti a ďalej po druhé zahraniční pracovníci. Z globálneho hľadiska totiž sú otázky, ktoré e, sú v tomto smere relevantné, ktorým sa my venujeme. Ďakujeme pekne, pani Alio Marie. A teraz Kolegovia, navrhujem, ak súhlasíte, pán minister, vaša excelencia, že dáme priestor kolegom, zaznie všetky otázky a potom dostanete priestor vy. Máme už prihlásených 8 kolegov, teda každý dostane minútu. Sme totiž pod časovým tlakom. Neskôr pán Salafranka, minúta prosím, ďakujem. A ja vás srdečne vítam. Pán minister, už rok uplynul od prerušenia diplomatických vzťahov medzi vašou krajinou, Egyptom, Sádskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi, ale neprijavili sa žiadne efekty, však e, máte ešte stále možnosť viesť dialog, diskusie s USA, s Tureckom, máte prijatú dohodu s Ománom v súčasnosti, teda podľa mňa situácia je taká, e, že v nej strácajú všetci Rada pre krajiny Berského zálivu tým stráca. Vy ste vystavení hospodárskym stratám, aj keď ste dokázali, že tomu viete odolať. E, Zaujímalo by ma, pán minister, aké máte očakávania? My sme nedávno navštívili na úrovni AFETu Kuwait, Saudskú Arábiu, tiež e, iránsky e, podpredseda vlády včera sa s nami stretol ako vnímate aj postoj USA a tiež čo by mohla podľa vás urobiť Európska únia, aby pomohla tejto situácii, v ktorej sú eh, všetci znevýhodnení. Teraz je zoznam rečníkov uzavretý. Upozorňujem pán Panceri. Ďakujem pekne. Eh, aj ja srdečne vítam vás, pán minister. Chcel by som sa vyjadriť ku kríze v krajinách eh, Perského zálivu. Uvedomujeme si, aké dopady to môže mať táto kríza v Perskom zálive. Snažíme sa e, vytvoriť predpoklady pre riešenie tohto problému. Ako povedal pán predseda, pán McAllister, Želeli by sme si, aby Kuwait, e, dajme tomu, pôsobil ako mediátor, ale zaujímalo by nás, e, čo ďalšie by sa dalo urobiť. Chceli by sme k tomu prispieť nejakým spôsobom. Domnievame sa, že Katar by mal byť možno trošku aktívnejší v boji proti terorizmu, tiež v otázke ľudských práv. Európa však e, tiež si musí plniť e, svoje povinnosti nielen čo sa týka sprostredkovania tohto dialogu. Európsky parlament e, by mohol tiež zaujať vyvážené stanovisko. Myslím, že by bolo vhodné, keby za delegáciu bolo zaujaté stanovisko konkrétne. Pán Bašír je ďalší, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, vážny pán minister, vaša excelencia a ja vás vítam v výbore AFET. Chcel by som oceniť úsilie vašej krajiny vytvoriť Al Jazeera. Je to vynikajúca nestranná platforma, veľmi profesionálna organizácia zároveň. Chcel by som vám položiť dve otázky, ak dovolíte. Poprvé, mohli by ste sa vyjadriť k dopade blokády na vašich štátnych príslušníkov, na ich právo cestovať, najmä čo sa týka náboženských svetých miest Sávskej Arábii, ďalej aké to má dopady na podniky, na podnikateľský sektor. Tiež mohli by ste sa vyjadriť tiež k, k procesu mediácie, či by ste privítali takéto kroky zo strany EÚ alebo zo strany Kuwaitu či Ománu. Ďakujeme pekne za Alde pani Palina Delánová. Ďakujem. Dobrý deň aj ja. Všetkých zdravím. Zaujímalo by ma, či obhajujete uznesenie rezolúciu OSN na riešenie dvoch štátov medzi Izraelom a Palestínou. Tiež eh, aký je váš postoj k metodám, ktoré sa nedávno využili eh, eh, v kontexte protestov v Gaze s využitím násilia. Hovoríte o boji proti terorizmu. Myslíte si, že takýto prístup teda nedodržiavanie ľudských práv, Pripustenie, aby ľudia upadali do zúfalstva. Myslíte si, že to prispieva k boju proti terorizmu, že je to prínosné, alebo či to spôsobuje ďalšie zúfalstvo a tým pádom sa títo ľudia uberajú nevhodnou cestou. Ďakujeme pekne. Za zelených pani Lochbírler. Ďakujem. Ďakujem aj vám, pán minister, za vaše vyhlásenie. Ja by som sa chcela opýtať o otázke ľudských práv, najmä čo sa týka migrantov, pracovníkov. Pred niekoľkými rokmi sme absolvovali viacero vypočutí tu v Európskom parlamente na túto tému a je veľmi povzbudivé, že ste prijali veľmi progresívne zákony, ktoré sa týkajú ochrany pracovníkov. Myslím, že za to si zaslúžite pochvalu a tiež čo sa týka systému sponzorstva a je, to je prínosné a tiež e, úvahy o zavedení minimálnej mzdy. Mohli by ste nám povedať, ako ďaleko ste v procese e, zavádzania týchto e, mm, opatrení. Mohli by ste sa tiež vyjadriť ku konfliktu v Jemene. Je to konflikt, v ktorom dochádza k veľmi hrozným zločinom proti, teda hrozným vojnovým zločinom, zločinom aj na deťoch. Mohli by ste sa tomu vyjadriť a viete si predstaviť, ako by sa to mohlo zastaviť? Ďakujem pekne pán Kuzo za GUNGL. Ďakujem, pán minister. Politika Kataru bola odsudenia hodná v, Kat- v Sýrii, pardon, správanie Kataru eh, bolo nevhodné a po medzinárodnej kritike ste sa stiahli podpore al nusri a iných extremistických hnutí. Chcel by som sa teda opýtať, ako to vnímate v súčasnosti? Poučili ste sa z týchto svojich chýb? Poučili ste sa z týchto vojnových zločinov? Nemali by ste podporovať extrémistické teroristické skupiny a tiež ako vnímate stabilitu v tomto regióne? Irán a tak ďalej. Tiež Sávská Arábia sa správa čas agresívnejšie. Ako to vnímate? Za nezaradených James Carver ďakujem. A ja ďakujem vám, pán minister. Hovorili ste o konštruktívnom dialógu. Sú nejaké náznaky na optimizmus z hľadiska zlepšenia vzťahov medzi Sávskou Arábiou a Katarom? A mohli by ste sa vyjadriť tiež k vzťahom vašej krajiny s Iránom a či máte nejaký dopad na to, aby sa zastavil tok zbraní a financovania z Iránu do Jemenu a mohli by ste sa tiež vyjadriť ako postoju Kataru eh, z hľadiska aktuálnej situácie v Jemene a tiež výhľadok do budúcna pre Jemen. Ďakujeme pekne, James Cover a Ramona Manesku je ďalšia. Ďakujem. A ja by som vás rada privítala, pán minister. Dúfam, že sa nám podarí už je spolupracovať na úrovni ministerstva a výboru AFED. Podpísali sme dohodu s výborom DRUA a s výborom pre ľudské práva v Katara. Myslím, že to už je pozitívne. Tiež musíme pôsobiť aktívnejšie pri stabilizácii celého regiónu. Keď hovorím my, myslím tým Európsky parlament a Chcela by som od vás e, počuť, či ste zvažovali nejaké ďalšie formy spolupráce s Európskym parlamentom. Vzhľadom na to, že máme spoločné záujmy o boji proti, boji proti terorizmu, radikalizácii, teda z tohto pohľadu a tiež čo sa týka pomoci, keďže aj Európska únia, aj Katar sa venujú pomoci. Ďakujem pekne a v neposlednom rade pán Kán. Ďakujem. Ja by som sa vás rád opýtal, pán minister, na rozsah konfliktu so Saudskou Arabiou. Vieme, že nie je príjemné zasahovať zvonku, tomu sa môže venovať Rada pre krajiny Perského zálivu, ale ak to nepôjde dobre, nemyslíte si, že by bolo vhodné, aby naša predsednička Michelle Ehm, Aliugari a potom aj iní aktéry, dajme tomu výbor AFET, aby sa snažili nejako prispieť eh, v prípade, že sa veci nebudú vyvíjať slubne. Myslíte si, že by bolo na mieste, aby sme sa zapojili aj my do riešenia? A druhá vec, ako povedala Barbara Lohbíler, čo sa týka systému Okafaly a jeho reformy, eh, to sa snažíte veci meniť. Ja by som eh, tiež chcel spomenúť situáciu miestnych pracovníkov. Tí nespadajú do reformy z roku 2014. Nemyslíte si, že by to malo zahrňať aj ich? Je tam mnoho žien, ktorých sa to týka. Nemyslíte si, že aj oni by si zaslúžili takúto ochranu? Ďakujem. Ďakujeme. Pán minister, poprosme mikrofón pre predsedu. Pán predseda dal zrejme slovo pánu ministrovi. Ďakujem pekne. 10 rečníkov e, e, sa vyjadrilo, 30 otázok zaznelo. Ak teda niečo vynechám, môžete ma upozorniť. Pokúsim sa to zhrnúť a zoskupiť. Čo sa týka politickej a ekonomickej úlohy Kataru na medzinárodnej scéne. Myslím si, že súčasťou nášho úsilia diverzifikovať hospodárstvo je aj snaha orientovať sa na uhlovodíkový sektor v našej energetickej politike teda ideme cestou diverzifikácie. Myslím, že máme už veľmi dobré výsledky zatiaľ. 86% zhruba a nášho HDP je z uhlovodíka. By teda chceme využívať jednak investície, tým, že sa diverzifikujú sektory priemyslu. Tiež chceme, aby boli pokryté celohodnotové reťazce, budovanie infraštruktúry, letiska, prístavy. Nedávno bol otvorený nový prístav, teraz už pokrýva 27 regionálneho obchodu. Súčasťou tejto diverzifikácie je aj vytvorenie štátneho fondu. Keď ceny ropy boli na najvyššej úrovni, rozhodli sme sa investovať všetky prebytky z príjmu predaja ropy. Vykonali sme medzinárodné investície, zamerali sme sa na renovované svetové firmy v Európe, v USA, v Ázii Európa ešte stále je významnou destináciou našich investícií, či už ide o finančný sektor alebo rôzne priemyselné sektory. Tieto investície eh, naozaj majú veľký dopad. Čo sa týka úsilia Kataru v rámci boja proti terorizmu a čo sme doteraz vykonali v boji proti radikalizácii a extrémizmu v našom regióne, Katar investoval mnoho úsilia súčasťou našej medzinárodnej agendy rozvoja, ktorú som spomenul na úvod, je boj e, so skutočnými príčinami terorizmu, čo sa týka toho, či chceme zvažovať e, vnímanie boja proti terorizmu z taktického hľadiska a zo strategického hľadiska a tak tu môžem povedať, eh, že my eh, sme súčasťou koalície eh, na protivahu dajšu. My tejto koalícii poskytujeme podporu, taktiež pomoc. Naše ozbrojené zložky sa zúčastňujú tejto spolupráce veľmi aktívne a inými formami ju tiež podporujeme. Čo sa týka boja proti financovaniu terorizmu, aj v tomto smere máme eh, mnohé kroky prijaté v legislatívnej oblasti. Od roka 2014 sme si začali všímať, eh, že vyberanie financií pre charitu je eh, možným rizikovým sektorom. Je možné, že sa tieto peniaze dostávajú do nesprávnych rúk a v prípade, že to odhalíme, je to trestne stíhané v našom, trestnom, našom systéme spravodlivosti a v tomto pokračujeme naďalej. Vidíme, že už sme toho urobili veľa, ale ešte máme aj pred sebou ďalšie možnosti na zlepšenie. Tento fenomén nie len, že je nový pre nás, je nový pre celý svet, preto je dôležité spolupracovať, viesť užšiu spoluprácu, viesť dialog s partnerskými krajinami. Podpísali sme dohodu z USA. Táto dohoda zahrňa e, technickú pomoc, budovanie kapacít. E, je to prospešné pre obe strany. Podpísali sme tiež dohodu aj s Francúzskom. E, už prebehol prvý dialog boja proti terorizmu minulý rok. Tiež to prejednávame aj s ďalšími krajinami. Snažíme sa hľadať spôsoby, ako posilniť našu informačnú sieť z hľadiska financovania terorizmu a tiež sa snažíme ďalej rozvíjať legislatívny systém. Spomenuli ste eh, našu eh, vnútorštátnu politiku, čo sa týka náboženskej tolerantnosti, tak, tolerancie taktiež eh, pracovného práva v Katare. Môžem povedať, že už 20 rokov prebieha a medzináboženský dialog a uplatňujeme to aj v praxi. Ľudia rôznych náboženstiev e, majú možnosť e, svoje náboženstvo vykonávať e, bez obmedzení, slobodne. Tiež máme miesta, ktoré sa k dispozícii aj kresťanom, aby mohli voľne prijavovať svoju vieru. V iných krajinách dochádza ku konfiškáciám Biblií a k podobným rázným krokom. Teda Katare my vychádzame z toho, že je potrebná takáto koexistencia, musí prebiehať takýto dialog, aby to pozitívne prispelo k rozvoju spoločnosti. Čo sa týka e, práv pracovníkov, v tomto sme dosiahli už veľmi veľký pokrok v posledných rokoch. Keď hovoríme o krajine, ktorá je ochotná prijať kritiku, snaží sa k tomu postaviť pozitívne a potom krajina, ktorá nie je ochotná ani pripustiť absolútne žiadnu kritiku a automaticky zasahuje proti akýmkoľvek kritickým hlasom. Takýto rozdiel, my teda takúto kritiku vnímame. Poslanci Európskeho parlamentu nás navštívili už niekoľkokrát v posledných troch 4 rokoch, dochádza k mnohým zmenám v tejto oblasti zintenzívnili sme spoluprácu, e, tiež dialog s vami. Aj vďaka našim priateľom podpísali sme dohodu medzi e, výbormi pre ľudské práva Európskeho parlamentu a nášho parlamentu. Túto spoluprácu chceme tiež rozšíriť aj o výbor pre zahraničné veci. E, tiež prebieha spolupráca na úrovni agentúr. My teda Súhlasíme s vašimi hodnotami. Nie sme ochotní pripustiť, aby pracovníci zomierali na stavbách, e, na pracoviskách, pretože nebudú dostatočné kontroly, bude nedostatočná legislatíva a taktiež firmy sa nebudú plniť svoje povinnosti. Naozaj sa snažíme o to, aby výsledky boli čo najoptimálnejšie pre pracovníkov a Tiež, aby mali k dispozícii čo najlepšie pracovné podmienky. Vnímame ich ako partnerov v našom rozvoji. Vnímame ich ako tí, ktorí prispievajú k nášmu rozvoju. Sme malá krajina s malým počtom obyvateľov a veľmi si ceníme kritiku zvonka. A snažíme sa k nej stavať konštruktívne. Čo sa týka umrtia pracovníkov, aj na toto ste sa pýtali. Jeden prípad vlastne je rovnako vážny, ako keby ich bolo tisíc. Systém v Katare netoleruje umorčie ani jedného pracovníka. Aj keď predtým, ako sa prijali reformy, neboli dostatočne stanovené pravidlá, toto sme však napravili, zintenzívnili sme naše úsilie a tiež kontroly. Zvojnásobili sme počty kontrolórov. Tiež sme vytvorili sieť spolupráce. E, Medzinárodná organizácia práce je zastúpená v našej krajine, pomáha nášmu ministerstvu práce v ďalšom e, príjmaní opatrení. Snažíme sa to trošku zoskupiť. Najskôr, čo sa týka Kataru a potom k regiónu. Ešte mám 3-4 minútky, hovorí pán predseda. A čo sa týka sponzorstva systému Kafary, tento systém už je e, minulosťou. Nový zákon vstúpil do platnosti, firmy postupne menia svoje praktiky, prispôsobujú sa novej legislatíve. Ehm, už eh, teda nefunguje takýto systém sponzorstva, už eh, funguje zmluvný systém, viac ako rok už je to zavedené v praxi a zatiaľ to funguje veľmi dobre. Čo sa týka krízy v Perskom zálive a ďalšieho vývoja, v súčasnosti sme E, trochu v slepej uličke. My sme ochotní e, viesť dialog, e, vítame úsilie priateľných krajín Kuwaitu a ďalších. Snažíme sa pôsobiť ako mediátor aj v kontexte Jemenu, Katar mal veľmi pozitívne vzťahy s emirom Kuwaitu až k tomuto dospelo, že e, v nedávnom liste emír Kuwaitu e, vyzval všetky členské krajiny Rady pre krajiny Perského zálivu, aby e, prišli na stretnutie a Katar ako jediná krajina zareagovala na toto pozvanie pred troma týždňami. Žiadna z ďalších krajín neodpovedala na túto výzvu zatiaľ. My teda sa domnievame, že riešenie spočíva v mierovom pokojnom dialógu nie v stratégii, kde je všetko čierno-biele. Myslíme si, že v tejto situácii e, vlastne strácajú všetci naši občania, regionálna bezpečnosť, ale aj medzinárodní partneri vlastne stratili partnera v podobe Rady pre krajiny Perského zálivu. Tieto krajiny, ktoré nie sú ochotné spolupracovať, e, sa neuvedomujú, že priamo ovplyvňujú regionálnu bezpečnosť. Budúcnosť e, rady pre krajiny Perského zálivu, domnievame sa, že je priestor, aby táto budúcnosť bola pozitívna, ale najskôr si musíme uvedomiť, e, aké princípy boli záväzné pre členské krajiny GCC a síce neútočiť na ostatné členské krajiny a ako sa to dá ďalej rozvíjať, tak aby naša spoločná bezpečnosť bola dodržaná. Čo sa týka situácie v Sýrii, situácie úlohe Kataru v tomto regióne, žiaľ, tí, ktorí tvrdia, že Katar podporuje Alnostru, sa mýlia. My sme nikdy nepodporovali Alnostru alebo žiadnu inú extrémistickú skupinu v Sýrii. Naša podpora e, sa orientovala na umiernenú opozíciu. Boli e, tohto súčasťou aj iní medzinárodní partnery, nielen Katar, ale aj saudskí partnery, európske partnery a tiež Spojené štáty americké. V jednej operácii, dajme tomu, sme sa zamerali na podporu letísk. Niektoré médiá, žiaľ, ovplyvnené propagančnou kampaňou proti našej krajine, čo spustilo celú krízu, šírili takúto dezinformáciu. Veríme, že bude vynaložené väčšie úsilie na vyhľadávanie skutočných faktov, že Katar nikdy nepodporoval tieto extremistické skupiny, nikdy sme nepodporili otvorenie ľudí, ktorí e, šíria posolstvo Al-Kaidy či Daešu my sme boli e, e, súčasťou e, spojeneckých síl západu. Oni nás vnímajú ako zradcu, pretože sme moslimská krajina. Vieme, že tieto radikálne skupiny v konečnom dôsledku sa obratia proti nám a budú poškodzovať nás viac než kohokoľvek iného, moslimské krajiny, teda v regióne. Preto sa snažíme pôsobiť strategicky. Snažíme sa o to, aby nedostávali teroristi žiadne peniaze. Keď investujeme do vzdelávania, do hospodárstva, to prispieva tiež boju proti terorizmu. Deti, keď budú chodiť do škôl, keď sa nahradí zbraň v ruke perom, už to je pozitívny krok v každom jednom prípade. To znamená, že to dieťa bude ochotné budovať si svoju budúcnosť pozitívne, nie na báze radikalizácie a terorizmu. Možno som na niečo pozabudol, ešte ste sa pýtali aj na vzťahy Iránu a Kataru. S Iránom sa nezhodujeme v mnohých oblastiach. Tieto rozdiely sú zásadné pre náš región, ale každý súhlasí, že tieto rozdiely je možné prekonať len tým, že bude prebiehať priamy, otvorený dialog, nie konfrontácia alebo útoky. Kto za to platí najvyššiu cenu? Sú to ľudia v našom regióne, v Sýrii, v Jemene a v iných krajinách. Situácia v Jemene. My sme boli súčasťou koalície v roku 2015, keď to začalo. Cieľom totiž bolo nájsť politické riešenie a snažiť sa príjmeť eh, všetkých k podpore iniciatívy GCC. Potom sa celé smerovanie úplne posunulo. Teraz vidíme, že dochádza k uväzňovaniu, k mučeniu, je tu konfliktná agenda viacerých členov koalície a tiež vidíme, že nie je dosiahnutý pokrok a nie je dostatočná politika podpora. Katar nikdy nebude podporovať pozíciu Iránu alebo pozície iných v otázke vojny v Jemene. Nepodporíme pozíciu koalície v jemenskej vojne, podporujeme to, aby jemenský ľud sa dopracoval k väčšej stabilite a tiež, aby sa jednotlivé politické síly v krajine eh, mohli stretnúť za rokovacím stolom a nájsť hodné riešenie. Jemen je krajina, ktorá je tesne pred pádom. 10 miliónov ľudí je vystavených utrpeniu v dôsledku eh, hladomoru viac ako 8 miliónov už je ohrozených reálne takýmto rizikom hladu. 20 miliónov ľudí do konca tohto roka podľa odhadov bude vystavených e, týmto rizikám. A pritom vidíme, že medzinárodné spoločenstvo e, to iba odsúdilo zatiaľ verbálne, zatiaľ nedošlo k žiadnym konkrétnym krokom. Musíme sa snažiť o to, aby táto vojna, ale aj všetky vojny v regióne sa zastavili a aby sme sa vrátili k rokovaciemu stolu a k zdravému rozumu. Vaša excelencia, ďakujem veľmi pekne, že ste akceptovali naše pozvanie a ďakujeme za túto výmenu názorov. Myslíme si, že to bolo veľmi hodnotné pre členov našich výborov. Viete, že Katar má veľa priateľov e, práve na tomto výbore. E, ostaneme neutrálni e, v rozporoch na v oblasti e, Golfského e, zálivu. Ďakujem veľmi pekne. Nechcel by som sa poďakovať e, aj vám, že ste prišli na dnešné vypočutie. Poďakovať sa samozrejme aj členom výboru a pozvať ich do Dohy, aby si pozreli na vlastné oči, o čom som vlastne o tomto regióne povedal. A aby sme sa nerozprávali iba tu. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Šukran.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 Ladies and gentlemen, dear colleagues. Dámy a páni, vážení kolegovia, máme 15-minútový sklz. Požiadal by som priateľov Kataru, aby odišli z miestnosti. Môžete si to vyriešiť, prosím, vonku. E, bolo by to možné? So, second try. Dobre, druhý pokus. Teraz eh, prechádzame k bodu 18a, na ktorom sme sa dosť, eh, o ktorom sme hovorili včera. Eh, budeme hovoriť o situácii v Moldavsku. Aby sme si vedeli naštrukturovať nasledovných 30 minút, musíme hovoriť o nedávnom vývoji v krajine, zvlášť v hlavnom meste Kišinev, o ktorom sme hovorili už včera a takisto budeme hovoriť e, aj o parlamentných záležitostiach, e, čo sa týka vývoja udalostí v útorok večer. Viete, že Kišinevský súd sa rozhodol nepodporiť legálnosť miestnych volieb e, v Kišineve prebehli 4. júna, ktoré vyhral pán Nastaze z občianskej platformy. Teraz dám slovo spravodajcovi pánovi Austrevičiusovi, aby nám poskytol lepší prehľad a potom dám slovo Európskej službe pre vonkajšiu činnosť e, pre pripomienky a potom by som e, nastolil druhú záležitosť, e, takže sa títo páni môžu vyjadriť COVID-2. V marci pán Scholz z GUE NGL predložil parlamentnú otázku výboru o finančných podvodoch v Moldavsku podľa týchto pravidiel mal odpoveď dostať do šiestich týždňoch a keďže to nebolo naplnené, musí sa táto záležitosť prejednať na zasadnutí výboru na základe eh, zasadnutí výboru podľa bodu 130 odsek 5. Takže budeme hovoriť o pán o Kišineve, potom o záležitosti pána Šolca a potom pani, pán Maja Harting bude zastupovať dnes eh, ESVČ pre východnú Európu a strednú Áziu a pani Floriana Zipala, ktorá je tiež dnes s nami eh, pre, z generálneho riaditeľstva pre domáce záležitosti a migráciu. Takže začneme. Petra som. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem, že ste dali túto záležitosť na program dňa, aby sme sa o nej mohli porozprávať tým správnym a hodnotným spôsobom. Ako viete, Európska únia a Moldavská republika majú asociačnú dohodu. Pokiaľ je tomu tak, eh, máme obidve strany záväzok implementovať asociačnú dohodu, zo strany EÚ to dodržiavame, podporujeme a monitorujeme situáciu v Moldavsku pri každom jednom kroku. No a Moldavská republika sa zaviazala implementovať politické, ekonomické, právne a všetky ostatné kritériá na to, aby dosiahla e, aspoň určité úrovne e, potrebné na implementáciu asociačnej dohody z EÚ. E, predchádzajúci primátor Kišineva pán Kirtuaka eh, bol odstránený zo svojej pozície, pretože bol obvinený eh, z finančných eh, podvodov. EÚ s tým súhlasila a 3. júna prebehlo prvé a teda aj druhé kolo volieb na post primátora v Kišineve. Na naše veľké prekvapenie 19. júna eh, Mestský súd v Kišineve vyhlásil, že výsledky predčasných volieb sú neplatné eh, po tom, čo odložil rokovanie o tejto záležitosti dvakrát. Legálnosť nových samozprávnych eh, volieb primátora Kišinevskej samozpráve v máji a v júni neboli schválené a Andrej Nastase, ktorý predstavuje platformu Dôstojnosť, ktorá je proeurópska, nebol schválený. Pán Nastase dostal viac ako 52% hlasov v druhom kole 3. E, júna a tým e, porazil Johan Cer- Johana Cerhana, kandidáta socialistickej strany. Takže v prvom rade, kolegovia a pán predseda, chcem vám pripomenúť, že podľa spoločného vyhlásenia, ktoré sme dohodli medzi eh, Radou, parlamentom a komisiou, eh, schváleného 13. júna minulého roku. Eh, a teraz citujem, v svetle iniciatív a pri zmene volebného systému eh, v Moldavskej republike Rada, parlament a komisia eh, zdôrazňujú potrebu eh, poskytnúť mikrofinančnú pomoc, aby sa zefektívnili demokratické mechanizmy a to vrátane Eh, viac partajného parlamentného eh, systému, obrany ľudských práv. Eh, komisia a SVČ budú monitorovať naplňanie tejto podmienky počas celého finančného cyklu a životného cyklu mikrofinančných transakcií. To znamená, že ja nespochybnem rozhodnutie súdu, avšak chcel by som zdôrazniť okolnosti, za akých toto rozhodnutie bolo prijaté Ehm, pretože to spôsobilo, že sa eh, na uliciach Kišineva zhromažďujú veľké davy. Neviem, ako tomu bolo včera. A, um, mali by sme túto situáciu monitorovať uh, veľmi detálne, aby sme uh, vedeli, že aké kritéria sa nenaplňajú. A vieme, že niektoré kritéria sú podimplementované, nie sú naplňané. A mali by sme pripraviť dobrú správu, Eh, o Moldavskej republike. Na tom sme sa eh, rozhodli, že tak učiníme po letnej prestávke, ako aj eh, si musíme stanoviť, či Moldavská republika naozaj plní politické kritériá na to, aby bola oprávnená na príjem mikrofinančných transakcií. Aby sme iba potvrdili, že 26. Mm, februára tohto roku rada opätovne prijala veľmi dobré závery rady a ja vám tom iba pripomeniem e, v odseku 19 a 24, že EÚ bude naďalej pomáhať Moldavskej republike na základe uspokojivých pokrokov vo všetkých reformných oblastiach a pri plnení prísnych podmienok. Pán predseda, v prvom rade musíme mať dostatok času na to, aby sme zanalizovali rozhodnutie súdu a právnu argumentáciu, ktorý súd prijal. Nesmiem politizovať túto záležitosť, pretože hovoríme o právnom štáte a nezávislosti justičných orgánov, ale chcel by som si vypočuť aj nejaké pripomienky e, z príslušného generálneho riaditeľstva. Akým spôsobom to môže ovplyvňovať súčasnú kondicionalitu, ktorú sme si pre Moldavsko stanovili. Dobre, a teraz sa dostávame e, k druhej téme dnešného dňa, a tým je pán Helmut Scholz. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Hm, ako ste už informovali, ja som predložil otázku na písomné zodpovedanie komisii, ktoré sa e, týkala e, možných finančných podbodov v Moldavskej republike a Možno všetci nepoznáte obsah tejto otázky. Ja v krátkosti ju zopakujem. Na konci roku 2014 boli pochybné finančné transakcie v masívnej škále, kedy jedna miliarda e, amerických dolarov bola e, odvedená z, národných ban- z Národnej banky Moldavska. A tieto peniaze sa stále nenašli a nenavrátili. Castrol, britská spoločnosť, e, ktorá banku viedla, e, uskutočnila vnútorné e, vyšetrovanie a vydala správu, v ktorej skrátená verzia bola zverejnená, avšak v plnom znení zverejnená nie je, k tomu nemáme prístup. Stalo sa tak v decembri 2017 a hovorili, že viac v pravdepodobnosti viac ako polovica týchto prostriedkov ostane e, k dispozícii partnerov a európskym inštitúciám. To znamená, že všetky členské krajiny a európske inštitúcie zaangažované v tomto e, vyšetrovaní chcem vedieť, k akým záverom prišli a do akej miery orgány činné v trestnom konaní Eh, majú k dispozícii tieto peniaze, ktoré sa prinavrátili. Vieme, eh, či v tejto čiastke nie sú aj nejaké peniaze Európskej únie, pretože hovoríme eh, práve v tom rámci, ktorý spomenul kolega Austrevičius o ohľadom finančnej pomoci, ktorú sme poskytli Moldavsku za ostatné roky. Takže potrebujeme jasné odpovede o tom, o čom vlastne hovoríme. A samozrejme musíme povedať, eh, v akom právnom rámci sa teraz komisia pohybuje. Eh, samozrejme, predpokladalo by to, pokiaľ by sa zistili pochybenia, eh, zmrazenia účtov a postihov konkrétnych ľuďov. A samozrejme, aké kroky komisia podnikne voči takýmto tretím krajinám, napríklad ako Hongkongský autonómny región, Ruskej federácii a pri nakladaní s takýmito ukradnutými prostriedkami. Teraz sme iba získali e, celkový obraz, ktorý poskytli moldavskí právnici, že orgány činné v trestnom konaní, ako aj justičné orgány si neplnia svoje povinnosti zohľadom na Európsku úniu. Vzhľadom na to, čo sa stalo 13. júna 2017 a, a zda OLAF už e, vyšetruje e, aj iné štrukturálne finančné mm, inštitúcie e, práve kvôli týmto peniazom, ktoré boli odstránené z bank a či sa nenachádzajú v Európskej únie aby sme e, vedeli zabezpečiť kontinuálnu spoluprácu e, s Moldavskom práve v tejto oblasti a po vyjasnení tohto prípadu. Ďakujeme Petras a Helmut a teraz by som dal slovo e, pánovi Hartingovi, ktorý je častým hostom na zasadnutí našeho výboru. Myslím si, že udalosti v Moldavsku E, sú nesmierne dôležité a preto chceme byť informovaní práve od vás z prvej ruky. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovolte mi v prvom rade povedať, že prvom rade odpoviem o aktuali- na otázku o aktualizácii súčasných udalostí a potom odpoviem na to, čo sa pýtal pán Šolc. Eh, eh, na to však bude eh, odpovedať aj zástupca generálneho riaditeľstva Home. Mm, dovolte mi povedať, že Európska komisia veľmi pozorne sleduje nedávny vývoj v Moldavskej republike rozhodnutie Eh, Kišinevského mestského eh, súdu, o ktorom hovoril parlament, neschváliť eh, zvolenie pána Nastaseho ako primátora Kišineva, sú pre nás zdrojom veľkých obáv. A samozrejme, k tomu je aj vyhlásenie vysokej predstaviteľky Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Tam už E, vysvetľujeme to, že pán Nastase bol zvolený e, 52-percentnou väčšinou toto číslo takisto potvrdili aj pozorovatelia, aj porazený kandidát, ktorý voľby prehral. Európska únia očakáva, že Moldavská republika bude zabezpečovať fungovanie demokratických mechanizmov v súlade s medzinárodnými štandardami a k tomu, čo sa zaviezala v asociačnej dovode, a zvlášť čo sa týka volieb. Tie procesy, ktoré v súčasnosti prebiehajú, musia byť e, uskutočnené transparentným spôsobom aby sa dostalo vôli občanov. Ako som už povedal, občania Kišineva sa e, vyjadrujú a vyjadrujú nespokojnosť s rozhodnutím súdu e, a tieto protesty budú pokračovať aj v nasledujúcich dňoch e, podľa našich očakávaní. Čo sa týka dodržiavania princípov, základ, princípov základných princípov demokracie, tie by Moldavsko malo naďalej dodržiavať. Naša delegácia sa stretáva s relevantnými partnermi a analizujeme v súčasnosti túto situáciu. Koordináciu koordinujeme sa aj s inými medzinárodnými partnermi, ktorí vyjadrili aj um, podobné obavy, ako napríklad Spojené štáty americké. Uh, volebný uh, rámec uh, bol predmetom diskusie a ohľadom Moldavskej republiky minulý rok, kedy sa reformoval volebný systém a vy ste sa už k tomu hovorili v spoločnom e, vyhlásení parlamentu rady a e, komisiu. Mm, a to sa prevažne týkalo mikrofinančných transakcií na pomoc Moldavskej e, republiky. Samozrejme, moji kolegovia sa k tomu vyjadra podrobnejšie, čo sa týka finančných a ekonomických záväzkov a plnenia politických predpokladov s ohľadom na efektívne demokratické mechanizmo a to vrátane e, pluralitného demokratického volebného systému a rešpektovania e, ľudských práv. To je záležitosť, ktorá v zásade stojí v centre tohto e, záujmu a, a samozrejme potom to odrazí aj v tom konečnom hodnotení tejto záležitosti a mikrofinančných transakcií čo sa týka celkovej politickej situácie v Moldavskej republike, naša pozícia z minulého roka sa nemení. Závery eh, rady eh, z februára 2018 sú veľmi jasné a najďalej vyjadrujeme ľútosť eh, nad tým, že niektoré základné odporúčania ešte neboli prijaté a implementované. Čo sa týka spôsobu, akým spôsob, ako je vyšetrovaná e, bankový podvod, to nám spôsobuje veľké obavy a obavy o stav právneho štátu v Moldavskej republike. E, to sme aj hovorili aj v týchto záveroch. Európska únia e, vyzýva zodpovedné orgány Moldavskej republiky, aby e, tento masívny bankový podvod, ktorý sa uskutočnil v roku 2014, bol predmetom nestranného a komplexného vyšetrovania. A zdalo by sa nám, že moldavská vláda prijala určité kroky, čo sa týka bankovej legislatívy, aby sa takéto e, incidenty v budúcnosti už nestávali. Aj keď ja mám však pocit, že nebol ešte dosiahnutý dostatočný pokrok v tejto oblasti a samozrejme to podkopáva dôveru v antikorupčnú antikorupčnej legislatívy, ktorá bola prijatá v Moldavsku. A samozrejme tieto dve záležitosti e, sú osobne previazané s pánom Nastasem, pretože ten riadi, zohrával veľmi e, dôležitú úlohu pri protestoch voči tomuto bankovému podvodu a e, bol tým najvýznamnejším hlasom v opozície. Na jednej strane máme neho a na druhej strane máme nedostatočný pokrok e, vo vyšetrovaní. A mm, samozrejme jeden z hlavných kritikov tohto bankového e, podvodu e, bol teraz zamietnutý ako nadchádzajúci primátor Kišineva. Ďakujem veľmi pekne. Pán Harting, chceli by ste ešte niečo dodať? Teraz dám slovo generálnemu riaditeľstvu HOME. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja zastupujem generálne riaditeľstvo HOM. Teraz niekoľko slov k súčasnému stavu a o tom, ako sa komisia snaží dodať politický a e, fakticky relevantné odpovede na písomné otázky. Vyžaduje si to však dostatočnú koordináciu a preto sme radi, že ste dali aj na túto otázku na program dňa avšak pripravujeme aj písomnú odpoveď na túto dôležitú otázku, ale prechádzame e, otázkou politickej validácie. Samozrejme, v prvom rade sa snažíme zabezpečiť, aby komisia spolo e, s ESVČ a radou e, pripisovali veľkú dôležitosť e, tomuto masívnemu podvodu. A za ESVČ bolo povedané, že to je nesmierne relevantný bod v záveroch rady, ktoré boli prijaté vo februári 2018 myslíme si, že následky tohto podvodu e, musia byť následne vyšetrené. Ináč to môže ovplyvniť aj e, dohodnuté podmienky vyrokované ESVČ na roky 2017 a 2019, a ktorí boli prijaté v auguste minulého roku. To e, hovoríme o znovu získaní aktív a o zamedzení ďalších bankových podvodov. V zásade sa e, vo svojej otázke pýtate e, dve otázky. Aké nástroje má EÚ na riešenie e, situácia znovu získaní chýbajúcich aktív a potom, aký postoj k tomu zaujímajú jednotlivé európske inštitúcie. Ehm, máme tu smernicu o konfiškácii z roku 2014, prostredníctvom ktorej všetky členské štáty ehm, majú k dispozícii ehm, prostredníctvom transpozície európskej legislatívy, aby získali prostriedky, ktoré pochádzajú z trestnej činnosti a samozrejme, pokiaľ e, sa nachádzajú nejaké finančné prostriedky v niektorých kraj, členských krajinách a členské krajiny ich tak identifikujú na základe národnej legislatívy a na základe justičných orgánov, môžu si zvoliť e, správny nástroj podľa tejto konfiškačnej smernice a môžu pristúpiť e, k zhábaniu takýchto aktív. Samozrejme, Eh, orgány, ktoré sú aktívne v tejto oblasti, si môžu vymieňať informácie a môžu hľadať práve tieto aktíva, ktoré treba zmraziť. A samozrejme spolupráca medzi príslušnými orgánmi členských štátov by mala zabezpečiť, že eh, takéto aktíva sú vystopované, zmrazené a e, sú prinavrátené na pôvodné miesto. Samozrejme, prebiehajúce trestné vyšetrovanie je e, takisto jedným z nástrojov a závisí od národnej legislatívy Europola a Eurojustu. Takisto zaangažovaní e, v tomto e, prípade. Ale samozrejme, súčasný stav, aby sme vedeli formálne odpovedať na túto otázku, musíme ešte zistiť s príslušnými agentúrami. So, thank you for... Ďakujem za tieto informácie výkonného orgánu a teraz by som chcel dať slovo kolegom. Máme na to asi 10 minút. Pán Preda, nech sa páči. Ďakujem, e, pán predseda. Myslím si, že je veľmi dobré dnes diskutovať o Moldavskej republike. Eh, mohol by som otvorene povedať, eh, ako politicky nezaangažovanie vidím postavenie obyvateľov Moldo- Moldavska. Všetci vieme, že eh, Plachotňuk je oligarcha, ktorý vládne v Moldavsku a to je, potom tam máme na jednej strane demokratov, potom socialistov. Títo sa dohodli, že zablokujú e, hospodárskú pomoc Moldavsku. E, Ehm, ale ehm, bola zabloko, bolo zablokované vyšetrovanie tohto obrovského bankového podvodu. Ehm, lídry oboch politických strán, demokratickej aj socialistickej, dnes zhodne popierajú výsledky komunálnych volieb. Všetci si to uvedomujú, všetci to vidia. Tu v Bruseli je snaha to nejako utajiť Platiorňuk je vnímaný ako európsky hrdina na základe jeho absolútnej dominancie v Moldavsku nad komunistickými poslancami. Je potrebné, aby sme si vypočuli Moldav, Moldovan, obyvateľov um, Moldavska. Ehm, pokiaľ ide o situáciu, táto je z časti výsledkom politiky jednej strany. Je to socialistická strana, ktorá vládne v, Ru- v Rumunsku a ktorá je ehm, v podstate ehm, pôvodcom tejto situácie. Um, táto dohoda, ktorá existuje medzi oligarchom vládnúcim v Moldavsku a ostatnými e, sa musí považovať za veľmi dôležitú. Je potrebné si uvedomiť, že v Moldavsku e, dochádza k mm, takým, e, také situácii, kde je potrebné rešpektovať voľu občanov a nesmieme mať žiadne ilúzie o, o spôsobe, akým e, sa vládne v tejto krajine, ale treba samozrejme nechať slovo aj samotným občanom. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som sa nechcel vyjadrovať k údajným tvrdeniam pána Predu, pretože tieto sú nielen neodôvodnené, ale chcem, aby sme sa všetci pozreli na fakty. E, odkazujem výlučne na fakty, pretože keby niektoré z týchto údajných tvrdení boli dokázané, bol by som ten prvý, ktorý by požiadal EÚ, aby prehodnotila svoje postoje k Moldavsku. O tom nemôžno pochybovať. Aké sú teda fakty? E, je to veľmi znepokojujúce e, súdne rozhodnutie ale je to rozhodnutie, ktoré je z politického hľadiska veľmi znepokojujúce a e, ide o politické rozhodnutie proti pánovi Nastaze. Toto rozhodnutie urobil sudca, ktorý e, neberie e, ohľad na, na verejnú mienku ale na základe tohto súdneho rozhodnutia e, nemožno tvrdiť, že niektorí ľudia hovoria, že toto bolo politicky instrumentalizované, ale je tu istý rozdiel. Je potrebné, aby sme zabranili šíreniu nejakých tvrdení bez dôkazov. Aké sú teda fakty? to, komu toto rozhodnutie slúži. Slúži toto rozhodnutie demokratickej strane. Môj skromný názor je, že nie, pretože demokratická strana nemala žiadneho priameho kandidáta na starostu Kišiňova, na primátora Kišiňova a v druhom kole volieb e, vyslovne podporila pána Nastaseho a chcem, aby ste si to overili, že došlo k oficiálnemu stretnutiu medzi vedením vlády a demokratskej strany. strany boli tam aj veľvyslanci v Kišineve, vrátane amerického veľvyslanca a títo boli požiadaní, aby hrali úlohu nejakého e, posla vo vzťahu k pánovi Nastazemu a aby e, sa spýtali, za akých podmienok e, by bolo potrebné zabezpečiť jeho podporu v druhom kole. Pán Nastaze dostal túto správu a preto v druhom kole volieb bol potvrdený pán Nastaze. Toto je dôležité. A teraz by som chcel odkázať na sms ktorú som dostal vo večer druhého kola volieb. Kiš, Kišeňov, eh, Kis, Kišiňov by chcel mať e, proeurópskeho e, lídra. E, toto vydalo vedenie demokratskej strany. Takže, kolegovia, skôr než skončím, by som chcel požiadať Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby aj Európsky parlament, aby posudili všetky možné, aby zvážili všetky možnosti skutočne vyhodnotiť situáciu s cieľom predísť zbytočným migračnej politickej kríze a postarať sa o to, aby politická scéna e, zostala pokojná aj po parlamentných voľbách, pretože sú tu v opačnom prípade len dvaja výťazí a to je Rusko alebo pán Dodoň. Ďakujem. Ja mám dve otázky. Rada by som vedela, či tieto, či boli nejakí miestni pozorovatelia pri týchto voľbách a takisto by ma zaujímalo zloženie volebnej rady Kišineva e, to sú e, ľudia, ktorí podali túto stiažnosť na súd. Ale Okrem týchto otázok, myslím, že sa nachádzame v pomerne problematickej situácii. Chcela by som v prvom rade povedať, že e, rozumiem, pred, e, akým spôsobom, tomu, akým spôsobom Petras e, viedol túto diskusiu, ako hovoril o makrofinančnej pomoci Moldavsku, ale na druhej strane by som sa chcela venovať aj ďalšiemu problému. Vzhľadom na zlé fungovanie systémov v Moldavsku v končnom dôsledku tú vysokú cenu zaplatia chudobní moldavskí občania. To znamená, že e, keď sa e, nedošetrí e, tento podvod storočia v Moldavsku, dochádza k tomu, že všetky problémy, ktoré spôsobil tento proeurópsky protikorupčný primátor, primátor, ktorý sa vyslovne stavia proti systému oligarchov v Moldavsku. Neviem, aké postupy by bolo možné v súčasnosti použiť na podanie sťažnosti, respektíve um, na odvolanie sa proti tomuto uh, rozhodnutiu súdu. To, rozho- to odvolanie by rozhodne malo byť podané a všetci v Moldavsku chápu, prečo my v Bruseli nemôžeme akceptovať to, čo sa deje v Moldavsku, predovšetkým v súvislosti s tým, že v ďalšej časti tohto roka prebehnú parlamentné voľby a samozrejme nemôžeme teda eh, očakávať, že tieto parlamentné voľby by mali prebehnúť, prebehnúť bez toho, že by sa táto otázka nedoriešila a že by sa neprijala reforma volebného kódexu. Je potrebné, aby sa zabezpečila férovosť volebnej kampane. A takisto treba zdôrazniť, že e, tejto, že, že treba završiť aj to prvé kolo otázok týkajúcich sa nezávislosti súdnictva. Všetky tieto otázky sú prepojené s tým, čo sa udialo pred dvoma dňami v Kišineve a súvisí to aj s tým, o čom tu už dlho diskutujeme, bez toho, že by sme videli nejaký pokrok. Ďakujem. A teraz už e, teraz máme 15 minútový skrz, je potrebné, aby sme to nejako udržali pod kontrolou. Dostanete ešte niekoľko minút na to, aby ste odpovedali. E, bol som informovaný, že tu máme pána Lenarta, ktorý je šepom sekcie pre makrofinančnú pomoc e, z DG hospodárske a finančné záležitosti. Aj vy budete môcť niečo povedať, ak si želáte. Začneme vami. Nie, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som e, chcela len poznamenať, že pokiaľ ide o mikrofinančnú pomoc e, a platby, existujú tri hlavné prvky Poprvé je potrebné, aby bola pozitívne vyhodnotená e, ekonomická politika a jej podmienky. Po druhé musí sa realizovať program e, Medzinárodného menového fondu a po tretie musia byť zabezpečené príslušné politické podmienky. My e, posudzujeme podmienky týkajúce sa poskytnutia prvej platby a mal by som e, Vári povedať, ako viete, že mnohé z týchto podmienok súvisia práve s tým, o čom sa tu dnes hovorí. E, sú tu tri podmienky týkajúce sa boja proti e, korupcii a praniu špinavých peňazí. Tieto podmienky smerujú predovšetkým k vytvoreniu štruktúrálnych riešení pre problémy existujúce v Moldavsku. Po druhé, e, treba zriadiť príslušné orgány na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí aby a e, e, je potrebné, aby na to boli vyčlenené príslušné prostriedky. Ide predovšetkým o, boj, o úrad boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí, ktorý bol zriadený a ktorý e, v poslednom období zmenil svoje funkcie aj rozpočet. Po druhé, súvisí to aj s fungovaním a najímaním inšpektorov pre Národný orgán pre bezúhodnosť a ďalej E, to je nový zákon o zriadení úradu pre e, vymáhanie aktív, pre znovu získavanie aktív a zabezpečenie jeho e, efektívneho fungovania, ako aj vyčlenenie potrebných finančných a rozpočtových zdrojov. V poslednom období, ako možno viete, bola prijatá a uverejnená nová stratégia znovu získavania aktív, kde, bola, e, kde bude zohrávať kľúčovú e, úlohu práve ten už zmienený úrad. Okrem štruktúrálnych e, aktivít by som chcel uviesť aj to, že v súvislosti s treťou platbou súvisí podmienka týkajúca sa priamo bankového podvodu e, a transakcií, ktoré boli e, uskutočnené smerom von z krajiny, ako aj aktivít orgánov na e, súvisiacich so stratégiou znovu získavania aktív. Ehm, pokiaľ ide o realizáciu nariadení MMF, ehm, je potrebné zdôrazniť, že to je otázka, ktorá je veľmi dôležitá. Myslím si, že to by som mohol skončiť. Ďakujem. A teraz ehm, poprosím o záver. Ešte tu máme jednu eh, pripomienku, ale ďakujem. Ja som si vypočul tieto odpovede a dúfam, že uistenie komisie, že budú e, poskytnuté konkrétne odpovede na e, tieto otázky, že to bude splnené. Nie do troch mesiacov, ale veľmi rýchlo. Ale je potrebné, aby sme to všetko brali do úvahy, pretože my sme už o tom hovorili minule pri rozhovore o mikrofinančnej pomoci. Doteraz sa nič neudialo. Nezaznamenali sme žiadny pokrok, čiže je potrebné potrebné, aby sme tento postoj zmenili a dúfam, že budete môcť poskytnúť potrebné informácie zo strany kolegia k tejto veci. E, ja som e, tu jediný, ktorý má problémy s riadením tej schôdze. Máme už 22-minútový Eccles. Eh, poskytnem odpoveď, eh, priestor na odpoveď, ale tým skončíme. Ďakujem eh, V prvom rade k otázke mikrofinančnej pomoci by som chcel povedať, že by som chcel povedať len toľko, že pokiaľ ide o politické podmienky, Eh, v súvislosti s najnovším vývojom je samozrejme potrebné túto situáciu dôsledne sledovať, aby sme mohli završiť svoje hodnotenie a aby sme mohli prijať potrebné rozhodnutie. V tomto kontexte eh, je kľúčové odvolanie sa proti tomuto rozsudku. Je to niečo, čo je dôležité nie len pre Európsku úniu, ale eh, celkové, pokiaľ ide o fungovanie súdov a ich rozhodnutia. Žiaľ, v Moldavsku dochádza k politizi- politizácii súdnictva, čo je mimoriadne e, znepokojujúce. Pre nás je zásadné, aby bola rešpektovaná vôľa voličov a je potrebné, aby justičné e, postupy tomu e, zabranili, aby tomu tak nebolo. Pokiaľ ide o všetky ďalšie otázky, aj otázku pozorovateľov, pokiaľ viem, boli, pôsobili tam iba miestni pozorovatelia e, a pokiaľ ide o organizáciu volieb, treba povedať, že naša delegácia delegácia sa snaží nejako e, zorientovať v, vo volebnom procese. My to chápeme tak, že e, primátorkov je pani Radu, ktorá je nezávislá. Myslím si, že je má pomerne blízko k politike demokratickej strany. Nie je celkom jasné v tejto etape, kedy dôjde k novým voľbám alebo aké procesné pravidlá sa budú uplatňovať. Podľa jednej analýzy by mali byť voľby odložené až do budúceho roka, čo znamená, že pani Rado by zostala vo funkcii ešte jeden ďalší rok, ale na to ešte nemáme celkom definitívnu odpoveď. Ďakujem. Vážení kolegovia, záverom by som vás chcel informovať, že dnes vydám vyhlásenie spolu s Rebekou Hans a našim spravodajcom, pánom Ostreviču, som k vývoju v Moldavsku a budeme hovoriť o tom, že dochádza k ústupu od plnenia a dodržiavania demokratických štandardov a e, vyjadrime sa k priebehu a výsledkom volieb. Pokiaľ ide o potom e, bude prijatá e, správa k e, vývoju v Moldavsku. O tom bude parlament hlasovať neskôr. Prezident Dodon má prísť do e, Bruselu, kde sa stretne nielen s predstaviteľmi komisie, ale aj s predstaviteľmi parlamentu. Malo by sa tak stať 28. júna a takisto bude vytvorená príležitosť, aby sa tam hovorilo o niektorých e, otázkach, e, ktoré sme tu dnes otvorili. Želám vám pekný deň. So, where are our guests? Eric? Hostia prichádzajú. Hostia prichádzajú. So, dear colleagues. Prechádzame k bodu 19, Bude je to posledný bod na našom programe výmena názorov o prevenciám konfliktu, taktiež procese mediácie, úlohe Európskej únie v tomto procese. Ide o, o spoluprácu so skupinou pre e, koordináciu a taktiež e, pre stabilizáciu sprostredkovanie. Chcel by som privítať pána Rudigera Kunika, ktorý je generálnym riaditeľom oddelenia pre predchádzanie krízam, stabilizáciu, budovanie mieru po konflikte a humanitárnu pomoc. A tiež chcem privítať Stefana Tomata, ktorý je vedúcim oddelenia prízem predchádzania konfliktom v rámci eh, princípu právneho štátu, integrovaného prístupu, stabilizácia a sprostredkovania z SVČ. Pán Rudiger König zastupuje ministerstvo zahraničných vecí Nemecka. Času máme málo. Bez dlhých úvodov by som rád dal slovo najskôr nášmu nemeckému hostovi, Rüdigerovi Königovi. Je dôležité prispôsobiť kroky mm, národným kontextom, zdôraznila to aj nemecká vláda. A je v rámci hľadania mierových riešení, tiež prehlbenia spolupráce aj s členskými štátmi a tiež s vládami členských štátov. A tiež e, sa tešíme, že tu je pán Tomat. A on sa zrejme vydarí k tomu, že je dôležité hovoriť jedným jediným hlasom a tiež e, o tom, aká je dôležitá úloha Európskeho parlamentu aj v procese mediácie, pričom je potrebné zaručiť aj dostatočnú flexibilitu. Tiež sa teda dozvieme, akú úlohu by mal zohrávať Európsky parlament v tomto procese a ako bude dôležité zajistiť aj koherentnosť v procese mediácie. Najskôr dostáva slovo pán König, potom pán Tomat a potom verím, že zaznie aj otázky od kolegov. Nech sa páči. Nech sa páči, tu si to zapnete. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj za pozvanie. Som veľmi rád, že máme možnosť diskutovať o týchto podľa nás veľmi dôležitých veciach. Pán predseda už spomenul, že nemecká vláda minulý rok prijala nové usmernenia, ktoré sa týkajú prevencie krízam, taktiež riešenie konfliktu a taktiež budovanie mieru. Je to strategický dokument e, na prvom mieste pre nemeckú vládu. Na ňom staviame, snažíme sa hľadať lepšie, vhodnejšie riešenia v riadení kríz, predchádzanie krízam. Je to dokument, v ktorom vlastne chceme vyostriť naše nástroje, chceme ich viac prispôsobiť krízam, osobitným krízovým situáciám, s ktorými sa potýkame a tiež chceme eh, zhromaždiť celý súbor rôznych eh, činností jednotlivých vlád v reakcii na konflikty pretože jedna vec je podľa nás najdôležitejšia v riadení kríz, pre prechádzanie krízam. V minulosti sme sa poučili, že e, jednotlivo nástroje nedokážu veci zmeniť, ani jeden subjekt samostatne to nedokáže vyriešiť Je potrebné do toho zahrnúť celú vládu podľa možností. rozhodne však chceme zdôrazniť, že Nemecko sa chce angažovať v situáciách krízových a tiež chcem prispieť k riešeniu. Okrem toho čo situácii, keď je čoraz viac konfliktov, ktoré pretrvávajú a čoraz menej sa darí konflikty riešiť. Teda konflikty spravila trvajú mnoho dlhšie, než v minulosti tomu bolo. V rámci ministerstva zahraničných vecí sme podrobne revidovali zahraničnú politiku Nemecka v tomto procese, keď niekdajší minister zahraničných vecí Steinmeier sa vyhol funkcie po druhý krát a tento revízny proces je vlastne Eh, tak povedať, s matkou tohto eh, procesu usmernení. My sme teda vo vláde sa snažili zlepšiť našu spoluprácu s ostatnými ministerstvami, aj štruktúrálne, ale aj, a to je ešte dôležitejšie, sme sa snažili prehodnotiť nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme ich nie možno nejako zoskupili, ale vytvorili z nich spoločný koncept prístupu ku konfliktným situáciám. Jedna z najdôležitejších vecí v reakciách na krízy pre nás, a to je zakotvené v týchto usmerneniach, spočíva v tom, aké sú naše ciele, na čo sa zameriavame v prípade, že Nemecko zasahuje v krízach. A tu sa zhodujeme v tom, že si to vyžaduje aj s tým spojený politický proces ktorý vytvorí rámec preto, čo by sme chceli dosiahnuť v danom konkrétnom konflikte. A potom sa snažíme tiež prispôsobiť naše nástroje tomuto procesu. To je v podstate jednoduchá zásada, ale hovorí sa to ľahšie, než sa to v praxi uskutočňuje. Musíme sa snažiť eh, ešte lepšie, efektívnejšie pracovať na medzivládnej úrovni, čo sa nevždy darí. Je do toho zapojený mnoho inštitúcií a všetci prinášajú svoje skúsenosti, svoje, svoje prínosy k diskusii. Je dôležité uvedomiť si, že nie je jednoduché dohodnúť sa na spoločnej stratégii, na operačnom eh, nastavení. Keď hovorím, že samostatne žiadna inštitúcia nedokáže konflikt vyriešiť ani žiadna krajina samostatne to nedokáže. Teda potrebujeme partnerstva a nás veľmi teší v Berlíne, že na rôznych úrovniach sa vlastne kladú tie isté otázky. Hľadajú sa tam tie isté riešenia z rôznych uhlov. Vďaka tomu môžeme budovať partnerstva, v medzinárodných eh, komunitách, taktiež v inštitúciách na medzinárodnej úrovni. Keďže som tu v jadre Európskej únie, tak povediac môžem povedať, že Európska únia si kladie tie isté otázky. Máme novú stratégiu Európskej únie eh, s názvom Integrovaný prístup. To je dosť podobný prístup ako naše usmernenia. Tiež máme nové inštitúcie, ktoré vznikajú v rámci SVČ môj kolega Stefano, ktorý tu sedí po mojej ľavici a tiež spolupracujeme úzko aj s inštitúciami EÚ, najmä s eh, mm, oddelením PRISM a snažíme sa hľadať spôsoby, ako posilniť našu spoločnú váhu. Tiež na úrovni OSN reformy, ktoré presadil generálny tajomník Antonio Guterres v oblasti mieru a bezpečnosti sú tiež dosť podobné. Aj on sa snaží, aby OSN bolo schopnejšie reagovať v prípade krízy s tými istými koncepčnými a operačnými prístupmi a tiež by som ešte raz spomenul Svetovú banku. Svetová banka totiž eh, prechádza veľmi dôkladným reformným procesom už dva roky a vytvorila subjekt, ktorý sa zameriava eh, na predchádzanie konfliktu o násilia, tiež majú nástroj AIDA 18, eh, tak aby aj Svetová banka bola schopná lepšie reagovať na krízové situácie. My na našej národnej úrovni sa snažíme vytvoriť siete so všetkými týmito inštitúciami. Snažíme sa vymieňať si koncepčné podnety, tiež sa snažíme spolupracovať v praktickom meradle tiež, aby sme dosahovali lepšie, efektívnejšie výsledky. Je to totiž naliehavo potrebné podľa nás. A z tohto vlastne vychádzame v našom úsilí na národnej a medzinárodnej úrovni. A ešte posledná poznámka. Vytvorili sme nové oddelenie pred troma rokmi na ministerstve zahraničných vecí. To oddelenie má takýto dlhý názov, ako uvedol pán predseda, ale eh, tento názov má svoje opodstatnenie, pretože tieto štyri prvky ktoré sú zahrnuté v tomto názve, vlastne v Nemecku e, vystihujú nástroje, ktoré má ministerstvo zahraničných vecí k dispozícii pri e, pri sebe krízam. Je to teda prevencia, stabilizácia, budovanie mieru po konflikte a humanitárna pomoc. A my sme sa snažili e, sústrediť tieto nástroje do tohto riaditeľstva a tiež všetky finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii, Vytvorili sme tento jeden subjekt, ktoré, ktorý sa um, zaoberá konfliktnými situáciami, podporuje politické procesy a politické subjekty a tiež jednotlivé regionálne zastúpenia v rámci ministerstva. Mohol by som uviezť jeden príklad z našej činnosti, ktoré sa venujeme a to je mediácia. Pred troma rokmi sme sa snažili eh, analyzovať eh, naše mediačné portfólio, aká je úloha Nemecka v mediácii, ako by sme chceli, aby Nemecko eh, ďalej sa vyvíjalo v tejto pozícii mediácie. O tri roky neskôr môžem povedať, že sme vytvorili dobre fungujúce medzinárodné prepojenie s partnermi v EÚ aj bilaterálne, aj s Európskou úniou, s inštitúciami, s OSN, sme aktívni vo viac ako 40 projektoch, ktoré Nemecko podporuje v oblasti mediácie. A to zahrňa celý súbor krokov. Nie je len o to, aby sme dostali e, Nobelovú cenu za mier. To nie je e, náš zámer, náš prvotný zámer. Chceme podporovať e, mierové úsilie, mediáciu aj ostatných inštitúcií, Veľmi často sa to týka OSN, ale nie vždy. Prebiehajú bilaterálne projekty a teda je tu celá široká škála podpory, e, zahrňa to finančnú pomoc, koncepčnú, intelektuálnu, regionálnu e, formu poznania, ktorú poskytujeme v rámci mierových misií a tiež sa snažíme zohrávať aktívnu úlohu, keď sa Nemecko aktívne zapája do procesu mediácie. Chceme v tomto pokračovať aj naďalej. Tiež sme e, spustili rôzne školenia, mediácie, máme vytvorené medzinárodné partnerstvá s inštitúciami, ktoré to tiež vykonávajú. Domnívame sa totiž, že mediácia je jedným z nástrojov, ale veľmi významným nástrojom, nielen v prístupe ku krízam, tiež v riadni kríz, ale tiež v rámci prevencie. Aj tu mediácia môže byť eh, užitočným nástrojom v rámci prevencie. Viem, že aj vy, poslanci, alebo jednotlivé strany, skupiny môžete zohrávať významnú úlohu tiež v mediácii. Už to napokon aj robíte. Prebieha mnoho iniciatív z parlamentu, z skupiny jednotlivo a vieme, že sú kontakty a prepojenia aj na tejto úrovni. A to si ceníme toľko, teda odo mňa vyhlásenie na úvod. Ďakujeme pekne, pán König. A teraz pán Tomát, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem aj za to, že aj ja dostávam priestor. Ak dovolíte, ja by som priblížil niektoré udalosti, ktoré prebehli v posledných rokoch. Myslím, že to je súčasťou procesu úvah aj v parlamente. Európska globálna stratégia je našim rámcom, kde prejednávame integrovaný prístup ku konfliktom a krízam je to vlastne naša reakcia na nové vnímanie konfliktov. Teraz totiž, keď si uvedomíme, aké koncepty vznikajú, teda e, koncept odolnosti, stabilizácie, ďalej prepojenia, ktoré sú dosť nezvyčajné, humanitárna e, os taktiež e, os rozvoja sú to dosť zložité koncepty, ako povedal Rudiger. Tento proces sa prebieha v rámci Európskej globálnej stratégie. Ostatné inštitúcie tým tiež, teraz tiež prechádzajú. OSN tiež eh, analizuje, ako vnímať prevenciu konfliktom ako prioritu. Ďalej Svetová banka tiež prijala dokument eh, Cesta k mieru. A keď e, sa pozrieme na závery, tie sú také, že konflikty sú odlišné, musíme byť aktívni vo všetkých fázach konfliktu, v priebehu celého konfliktu, že to vyžaduje integrovaný prístup. A ten istý koncept vlastne e, ozrkadľujeme aj my v našej globálnej stratégii. Podobné úvahy sa vedú aj medzi členskými štátmi. Privilegované vzťahy, ktoré máme s Nemeckom, je výsledkom reflexného procesu v Nemecku o tom, aký má význam tento koncept a tiež vďaka tomu, že vzniklo generálne riaditeľstvo na úrovni ministerstva zahraničných vecí Nemecka. Okrem toho začali úvahy spolu s emibolátkami, s občianskou spoločnosťou. To sú pre nás významní partneri. Zapájame teraz čoraz viac občianskú spoločnosť do našich úvah. A krem toho je tu aj celý súbor ďalších podujatí, s Európskym styčným úradom pre budovanie mieru tu v Bruseli, tak aby nielen sme mali priestor pre koncepčné úvahy, ale potom aj pre následné kroky. BRISM, teda e, je to oddelenie, ktoré zastupujem ja, je vlastne výsledkom reakciou na toto dianie. Je to štruktúra, ktorá sa snaží holisticky vnímať konflikty ak tiež krízy a tiež sa snažíme skombinovať e, činnosť rozličných aktérov, teda spolupracujeme s komisiou, s členskými štátmi v rade. Okrem toho sme čoraz viac v kontakte aj s parlamentom, je tu aj GERT, to je náš e, priamy partner, e, tiež hľadáme možnosť interakcie priamo s, s zastupcami, s pracovníkmi parlamentu. Snažíme sa vytvoriť rôzne štruktúry, aby bola zajistená spolupráca. Nechceme nejako meniť mandát inštitúcií, to nie. Chceme len, aby z operačného hľadiska sme pracovali e, spoločne už aj od tej najnižšej úrovne. Chcel by som spomenúť tri hlavné nosné témy, potom ako Rüdiger, ale trochu z nášho pohľadu jedna e, prevencia konfliktov Ďalšou záležitosťou je koncepčný dokument, e, ktorý je predmetom diskusie na rade. A odštartovali sme niekoľko nápadov. Tým prvým je, aby prebehla e, politická diskusia o riešení konfliktov a aby sme pripravovali akcie dopredu alebo e, vopred, aby, ktoré by mali aj politickú váhu. A takisto chceme stanoviť sieť Mm, ohniskových bodov na riešenie konfliktov v rámci eh, inštitúcie SVČ jednu eh, vytvorila. Myslím, že Nemecko vytvorilo jednu tiež. Takže a toto je sieť, ktorá by mala zabezpečiť prepojenia medzi inštitúciami a členskými štátmi. Takisto by sme chceli vytvoriť vnútornú kapacitu na analýzu konfliktov, pretože táto analýza je nesmierne dôležitá. Vieme, že čo budeme robiť, ako to budeme robiť eh, a eh, prízn sa to snaží vytvoriť, eh, tak povediac, na zelenej lúke. Nechceme mať analýzu konfliktu zvonku, ale chceme si vytvoriť našu vlastnosť vnútra. Takisto spolu s komisiou sa snažíme pozrieť na to, ako previazať programy a jednotlivé politiky a toto prepojenia vytvoriť e, náležitým spôsobom, aby sme e, mohli e, pospájať rozličné oblasti pôsobnosti. Jeden prvok prevencie konfliktov, ktorý je dôležité, dôležitý aj pre parlament, je prepojenia. Vy zohrávate dôležitú úlohu a, a ako by som mohol povedať, je, toto je jeden z prvkov, na ktorý sa musíme zamerať pri prevencii konfliktov. Pretože toto je veľmi zložitý bod, ktorému musíme pripisovať dostatočnú pozornosť. Čo sa snažíme zariadiť je, aby sme pracovali e, včasne a preventívne Hm, dobrá je kooperačná misia, dobrým príkladom je napríklad kooperačná misia eh, v Zimbabve. A samozrejme, je to aj otázka dostatočných eh, zdrojov. Eh, toto je aj záležitosť, ktorý sme hovorili s poslankyňou Šáke a boli sme zvedaví aj na jej skúsenosť. Čo sa týka mediácií, Snažili sme sa v rámci PRISM vytvoriť našu vlastnú podpornú kapacitu a jej účelom je podporiť členské štáty, ktoré majú analytickú schopnosť a ktoré majú mm, nástroje na podporenie mediačnej aktivity e, naprieč celým svetom. Chceli by sme sa tej, pri tejto príležitosti poďakovať parlamentu, pretože to bolo vaše rozhodnutie poskytnúť nám tento nástroj a e, mať k dispozícii okamžité financovanie mediačných aktivít. No a za to vám ďakujem, bolo to naozaj veľmi potrebné. A samozrejme ďalšia vec je to, čo sme vytvorili spolu e, s e, FBI. Je to nástroje Hermes a um, umožňuje nám to vytvoriť financovanie pre tretie strany. Ak si zoberieme ako príklad Stredoafrickú republika, tu bol mediatičný, mediačný proces s Africkou úniou, e, ktorý sme, ktoré sme museli napomieť, napomôcť e, na základe nášho rámcového programu LIDER. Sme mm, poskytli konzultanta prezidentovi a prostredníctvom tohto druhého Hermesu financujeme všetky diskusie, ktoré prebiehajú a budem už veľmi stručný. Tým konečným bodom je záležitosť stabilizácie, ktorú sme spomínali. No a potom je tu aj nový koncept, ktorý sme vyvinuli iba nedávno, pretože pre nás je stabilizácia nástrojom, ktorý nám umožňuje predchádzať konfliktom a násiliu ešte predtým, než sa vyskytne. Takže môžeme nasadiť odborníkov z členských e, štátov a jednotlivých e, E, partnerov, nasadiť ich na e, konfliktné miesta, kde týmto konfliktom v konečnom dôsledku môžu e, predísť. Myslíme si, že je to aj dobrý nástroj, ako podporiť miestne orgány pri riešení kríz ešte predtým, než nastanú. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, vážení kolegovia. Máme už iba nejakých 10, respektíve 15 minút. Máme troch rečníkov prihlásených do rozpravy, teda vlastne štyroch. a začneme pani Post. Nech sa páče, ďakujem veľmi pekne a ďakujem veľmi pekne za dôležitú informáciu. Ja budem spravodajkyňou e, pre správu o vytváraní európskych kapacít na predchádzaniu konfliktov a prevenciu konfliktov. Takže budem s vami v úzkom e, kontakte pri v tomto procese. Za to vám ďakujem vopred. Tento týždeň sme mali e, stretnutie e, so e, styčnou kanceláriou, ako aj našimi partnermi a nadviazali sme kontakt v priebehu tohto procesu. A samozrejme, máme tu aj tieňových spravodajcov zo skupiny zelených a hovorili sme o rozličných záležitostiach Ehm, hovorili sme, že je nesmierne dôležité mať k dispozícii akčný plán do budúcnosti, že, ehm, a takisto sme hovorili o rozličných e, nástrojoch a, a takisto aj o nástroji včasného varovania a takisto o lepšej zaangažovanosti žien a mladých ľudí. A takisto sme hovorili, že potrebujeme dlhodobé politické ciele kvôli tomu, aby sme sa neuzatvárali, tak povediať, do seba. Takisto sme hovorili o lepšej koordinácii medzi eh, hlavnými mestami a medzi tými, ktorí pracujú v teréne. Potreba politickej eh, vôle na podporu mediácie a riešenie eh, konfliktov a takisto aj o potrebe investovať. Hovorili sme o mediačnom školení pre európskych poslancov. A takisto sme hovorili o lepšej spolupráci medzi jednotlivými e, oddeleniami pre prevenciu konfliktov v širšom zmysle. Hovorili sme o obchode a takisto aj o témach životného prostredia. Takisto sme hovorili o analýze dobrých výsledkov Musíme mať aj toto na pamäti. A takisto sme hovorili o uzmierovaní, čo je nesmierne e, dôležitá úloha, a takisto aj o vytváraní dôvery. Áno, už budem stručná. To je to, ako sme začali. Myslím si, že sme v, e, Začneme so spisovaním e, tejto správy v septembri, takže budem rada e, v kontakte. Ja som ešte zabudla jednu vec. Takisto sme hovorili o dôležitosti posilňovania školení na posilnenie demokracie v rámci Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne. Za skupinu zelených pani Valero. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi rada som si vypočula informáciu o vašich usmerneniach, pretože na tie som sa chcela práve opýtať. A chcel som sa opýtať aj viac e, o tom, e, že by sme niečo takéto potrebovali aj na úrovni Európskej únie. A súvisí to aj s vašou výkonnou agentúrou SIF, ktorú ste spomínali. E, myslím si, že to je niečo, na čom by sme mali pracovať tu v Európskom parlamente a, a zda e, by e, práve Nemecko mohlo predstaviť e, takúto iniciatívu rade. Viem, že potrebujeme PESCO 2, povedal to Zigmar Gabriel. A, mm, a takisto sme hovorili, že by sme potrebovali aj civilné zbory. A to, táto myšlienka e, e, funguje už od roku 1994, keď ju predložil pán Langer. E, máme tu štúdiu udržateľnosti, ktorá sa nám podarilo vypracovať tu v parlamente. Neviem, či ju máte alebo nemáte. A toto je niečo. Ja som zo Švédska a my sme prizvukovali túto myšlienku v Švédsku. A, a zda. Musíme spolupracovať v tejto oblasti, aby sme ako Nemci a Švédi túto myšlienku presadili. A takisto sa musíme poučiť e, z udalostí v oblasti zahraničnej politiky. Keď hovoríme o predchádzaní konfliktov, e, je to veľmi prínosné pre väčšinu ľudí, pokiaľ je takéto predchádzanie úspešné. Mali by sme si vypočuť tie úspešné príbehy, mali by sme o nich hovoriť v tomto parlamente, mali by sme hovoriť o vojne, o obrane, ale aj o miery. Myslím si, že to je náš e, všeobecný cieľ, e, pretože mier je náš, našim cieľom, keď hovoríme o obrannej e, politike. Bolo to veľmi zaujímavé. Bolo zaujímavé prečítať si tento dokument. Vždy tam bolo napísané obrana mali by sme toto slovo obrana zmeniť na mier. A tieto riešenia, ktoré e, vidíte, e, úplne mení vaše nastavenie mysla, keď budeme písať mier na miesto obrana. To je veľmi dôležité. Ale samozrejme, keď hovoríme o peniazoch, nehovorili ste 3 minúty? 2,5 minúty. pretože hovoríme o nástroji eh, pre stabilitu a mier. Ďakujem veľmi pekne. Je tu mnoho, čo by som mohol okomentovať, ale nebudem. Ja tu nevidím nejaký rozpor medzi hovorením o obrane a miery. Áno, ja sa eh, hneď pripojím k tomu, čo povedala pani Valero na samotnom konci eh, v rámci svojej diskusie. A tým je to, aby eh, sme sa sústredovali na obranú politiku Európskej únie. A to by mohla byť aj priestor pre väčšiu aktiváciu civilov Eh, pani Mogherini predstavila eh, novú, eh, novú iniciatívu a to je Európsky nástroj pre mier. Tu nám však ide o to, aby sme vybavovali našich vojenských partnerov. Tu sme hovorili, aby sme, aby sme používali slovo mier v prípade tohto nástroja No a tu nám ide aj o použenie rozličných zahranično-politických nástrojov. A chcela som e, zaujať e, stanovisko e, iniciatívy Chlieb pre svet. A toto prečítam, čo som sa tam naučila a čo som sa chcela, čo som chcela spomenúť a preukazuje sa jasne, že prostredníctvom spoločných využití týchto nástrojov e, e, na tomto svete existuje viac ako 20 podružných nástrojov, občianských nástrojov, prevenčných nástrojov, ktoré k dispozícii už nebudú od občianskej kontroly e, bezpečnostných aparátov, e, medzinárodné e, tribunály, komisia na riešenie konfliktov, podpora respektíve mm, podpora prevencie detských vojakov. A myslím si, že toto sú oblasti, o ktoré by sa tiež mala zaoberať Európska únia musíme povedať, že e, práve táto oblasť nie je nevyčerpateľná, pretože čo urobíme v tejto oblasti, e, e, potom budeme vynakladať viacej na túto oblasť, tak na iné oblasti budeme nevyhnutne vynakladať menej. Dobre, hm, bol som in, je 12.30, tlmočníci odchádzajú, ak chcete ešte ostať, Môžete samozrejme hovoriť aj svojim materinským jazykom, ale my budeme pokračovať po anglicky. Takže nech sa páči. Áno, ja som preferoval angličtinu. Toto bola moja pohľadnica. Ja som e, nemecký poslanec, poslanec za skupinu SAD. Máme konkrétne uh, otázky na uh, nástroje ICSP